We open the meeting. Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Otvárame naše zasadnutie. Máme tu návrh programu. Akurát vám chcem navrhnúť následovné zmeny. Pokiaľ ide o bod 15, meský rozmer politik EU, dnes to žiaľ nebudem môcť prebrať, lebo spravodajkyňa nemôže byť prítomná. Pokiaľ ide o výmenu názoru, názorov, tam budeme mať krátke oznámenie na záver do obednejšej časti zasadnutia. Bude to približne o 12.12.30. Pokiaľ jazykový režim, máme k dispozícii tlmočenie do všetkých jazykov s výnimkou chorváčiny. Vítame medzi nami nového člena výboru EMPO. Je to pán Amiat Baši. Neviem, či je prítomný. Je novým náhradníkom v našom výbore za EKR. Srdečne vás vítam na našom výbore. Pokiaľ ide o návštevníkov, budeme mať dnes po obede jednu skupinu návštevníkov, ktorých pozvali členovia výboru pre kultúru Teraz poďme k bodu 4 nášho programu. Ide o transatlantické obchodné a investičné partnerstvo. A prepáčte, ešte som zabudla skonštatovať, že schválujeme zápisnice o schody, ktoré sa konali 21. 23. januára. Súhlasíte? Výborne. A poďme teraz k samotným odporúčaniam. Európskej komisii, pokiaľ ide o rokovania o TTIP. Plná výmena názorov, pokiaľ je o tento návrh, sa uskutočne mimoriadne zasadnutí výboru 5. marca. Lehota pre pozmeňovacie návrhy je už stanovená a síce je to 6. marca 2015 do 12. A to je teda zvolený postup. Pevne verím, že naša spravodajkňa Marian Harkin je prítomná. Nech sa páči, dávam vám slovo k tejto téme. Nech sa páči. Sure. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Dnes budem hovoriť iba stručne, keďže toto nie je výmena názorov. Pokiaľ ide o návrh stanoviska, dostali to tieňoví spravodajcovia, myslím, minulý týždeň a dnes je to v dispozícii pre našich členov. Pokiaľ ide o tú diskusiu, bude to na mimoriadnom zasadnutí 5. mája a lehota pre pozmeňujúce návrhy je 6. mája. No a chcela by som povedať, že vychádzam z toho, že asi naši členovia budú mať záujem toto stanovisko, ale je tu veľmi pustý časový rámec a e, pokiaľ je to stanovisko, nemáme dostatok priestoru, je to 1500 znakov, takže budúci štvrtok budeme mať výmen názorov. Ja som v každom prípade dispozícii k kolegyňam, kolegom, ak majú nejaké otázky. Je to teda veľmi prísny časový rámec a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Thank you, Madam Harkin. Um... Ďakujem pekne, pekne pani Harkin. Viacerí tieňoví spravodajcovia sa asi budú chcieť vyjadriť. Preto chcem spýtať, máte záujem sa vyjadriť? Nie? Dobre. Takže budeme sa tým zoberať na našom budúcom zasadnutí. Neviem, či komisia chce niečo dodať v tejto fáze. Zdá sa, že nie. To znamená, že môžeme opustiť túto tému. Časový rámec je jasný. Môžeme pristúpiť k bodu 5 nášho programu osobné ochranné prostriedky. Je to návrh stanoviska a slovo dávam spravodajkyni Laure AG. Nech sa páči. Grazie, presidente. Ďakujem, pani predsedníčka. Dobré ráno, kolegovia. Chcela by som sa poďakovať za možnosť pôsobiť ako spravidajkňa na toto stanovisko a ďakujem vám za dôveru, ktoré bolo prepožičané zastupiteľke, e, predstaviteľke skupine, ktorá vždy, nie vždy vzbudzuje e, dôveru. Takže ďakujem veľmi pekne za možnosť vypracovať toto stanovisko. A chcela by som počiarknúť dve základné veci, ktoré považujem za mimoriadne dôležité. Smernica, ktorá bude nahradená týmto nariadená, mala určité nedostatky. Tým, že sa snažíme pripraviť pozmeňovacie návrhy, bolo poskytnúť taký text nariadenia, ktorý by nenechával zbytočný priestor na eh, rôznorodé výklady v jednotlivých členských štátoch. Rozr- rôznorodé interpretácie viedli k nedostatočnej efektivite takéhoto nariadenia a myslíme si, že jednoznačnosť, jednoznačnosť je práve tým prvkom, ktorá je veľmi dôležitá pri prevencii nehod, ktoré môže byť častokrát smrteľné. E, je preto dôležité, aby toto nariadenie bolo jasné, aby sme vedeli zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov a jednoznačnosť nástrojov, ktoré toto nariadenie zavádza. Pokúšala som sa poukázať na nástroje a to také, ktoré by boli vytvárané ad hoc pre rozličné situácie a, a takým spôsobom zabezpečiť ochranu pracovníkov v tom momente, kedy naozaj prácu vykonávajú. Samozrejme v závislosti od fyzických e, vlastností daných pracovníkov, či už je to muž, žena alebo mladý človek pretože napríklad e, v Taliansku, ale takisto aj v iných členských krajinách e, hospodárska kríza spôsobila to, že práve na pracovný trh fyzickej práce vstupuje čoraz viacej mladých e, ľudí. A preto je veľmi dôležité poskytnúť im ochranné pracovné prostriedky, ktoré by pozitívnym spôsobom prispievali k ich fyzickej pracovnej formácii. Preto je veľmi dôležité im nielen poskytnúť tieto prostriedky, ale aj adekvátnu e, informáciu pre toho, ktorý takéto pomocky využíva. E, navrhla som preto pozmeňovací návrh, e, ktorý si vynúcuje komunikáciu aj na takých miestach, kde sa bežne nevyužíva to znamená, aby tieto informácie o ochranných e, pomôckach boli dostupné aj na internete a odozdávali jednoznačnú informácie, aby boli jednoznačne označené, aby takéto e, pomôcky boli povinne označované v jazyku danej krajiny, kde sú distribuované a to bolo dôsledne kontrolované. Takisto by mali byť e, kontrolované, či pomocky sú používané v súlade s návodom na použitie. Pretože iba prostredníctvom efektívnych kontrol eh, si vieme vynútiť správne používanie pomôcok. Samozrejme, prípady, eh, kedy sa zistí nesúlad s nariadeniami nového eh, nariadenia, E, musí zavádzať aj e, sankcie a samozrejme členský štát by mal byť zodpovedný za takéto e, kontroly a to efektívnym spôsobom. Okrem tohto si myslím, že je nevyhnutné pristúpiť k veľmi miestnym a lokálnym kontrolám s pracovnými komisiami, aby sme získali informácie, ktoré pochádzajú priamo z terénu a tieto informácie potom použiť na šírenie príkladov dobrej praxe vo všetkých členských krajinách, e, ktoré budú samozrejme toto nariadenie implementovať. Treba myslieť na pracovníkov, na, ale aj na výrobcov samotných pomôcok, pretože naozaj musíme zabezpečiť e, ochranu a bezpečnosť pracovníkov e, pri práci. A to takým spôsobom, že sa im poskytne správna informácia. A to, či sa poskytuje správna informácia, si musíme overiť priamo v teréne, priamo na pracovisku. Ja som samozrejme k dispozícii e, všetkým tým, ktorí majú e, konštruktívne návrhy, aby sme urobili čo, to, tento návrh čo najkomplexnejší to v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci našich pracovníkov. Takže som otvorená e, diskusii, pokiaľ bude konštruktívna, pretože naozaj chceme chrániť e, zdravie tých, ktorí tieto pomocky používajú v záujme vlastného zdravia. Ďakujem veľmi pekne. Uh, thank you. Ďakujem pekne. Teraz dostanú slovo tieňoví spravodajcovia, ktorí majú zaujímavé vystúpenie. Najprv pán Kaza za EPP. Eh, cari colleghi, grazie, buongiorno. Kolegovia, ďakujem veľmi pekne. Chcel by som sa poďakovať eh, Laure za výbornú prácu, ktorú eh, odviedla. Je veľmi dôležité mať ochranné pracovné pomôcky v dobrej kvalite. Je kľúčové na zabezpečenie bezpečia a ochrany zdravia pri práci. Je jasné, že pokiaľ sa jedná o takúto e, záležitosť a o jednotlivé typy e, pracovisk s rôznou mierou rizika, je jasné, že treba mať individuálne nastavené ochranné pracovné pomôcky, ktoré významne e, prispievajú k ochrane zdravia jednotlivých pracovníkov. Toto je sektor, ktorý by mohol byť efektívnejším vďaka lepšej koordinácii na Európskej únii. Preto aj e, chceme nahradiť smernicu nariadením. Dokumenty, ktoré máme dnes pred nami, vyzdvihuje niekoľko dobrých bodov, akým spôsobom zlepšiť komisný návrh, zvlášť personalizácia ochranných pracovných e, pomôcok pre konečného používateľa. A to s rozlíšením, či konečný používateľ je muž, žena, mladý človek alebo človek trpiaci postihnutím. Potom je tu aplikácia pre smartfóny s návodom, ako takéto ochranné pracovné pomocky používať potom je tu aj vytv- vytvorenie kontaktných eh, bodov a informačných kampaní, aby sa zvýšila citlivosť obyvateľstva v tejto záležitosti. Eh, v tejto fáze nemám žiadne námietky, avšak eh, očakávam, že dostanem spätnú väzbu od predstaviteľov priemyselného odvetvia a samozrejme uvidíme, akým e, spôsobom ovplyvnia tieto opatrenia z administratívneho hľadiska sektor pracovných pomôcok. Ešte raz by som sa teda poďakoval spravodajkyni za prácu, ktorú odviedla. Thank you, Mr. Kaza. Ďakujem pekne, pán Kaza. Teraz pán Balas a SAD. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ide o správu, ktorá sa môže dať technického charakteru, ale je to naozaj taká každodenná vec. Zamestnanci, pracujúci, ak sú tam nejaké problémy, tie spôsobia um, nejaké nehody, čiže sú ohrozené naozaj ľudské životy. Čiže je veľmi dôležité, aby sa Európska únia tomuto venovala a riešila to. Jedna vec je veľmi dôležitá a to, že IMCO je gestorským výborom pre túto tému a my len vydávame stanovisko stanovisko výboru EMPO z hľadiska samozrejme pracujúcich. O toto nám musí ísť. A druhá vec, a to už tu odznelo, že existuje smernica, ktorá už platí, a toto je návrh zo strany komisie, aby to bolo nariadenie, čiže zmena ktorá povedie k zjednodušeniu, ale aj k rozšíreniu pola pôsobnosti pokiaľ ide o produkty, ktoré sa to bude týkať, lebo niektoré jednotlivé produkty sa teraz tiež stávajú súčasťou toho pola pôsobnosti. Práca naše spravodajkyne je veľmi užitočná, zaujímavá, sú tam návrhy, ktoré si zaslúžia našu podporu. Aby som to aj naťahoval, sú tu dve veci, ktoré by som rád zdôraznil. Vo výbore IMKO predsednička pani Ford vypustila jeden z prvkov, ktorý je pre nás pokrokom a bol to návrh komisie. Je to návrh týkajúci sa certifikácie. Čiže jednotlivé produkty by teda mali byť schválené, až sa to bude obnovovať každých 5 rokov táto certifikácia, čo by umožnilo lepšiu kontrolu kvality. Toto je návrh, ktorý e, dala komisia, ale predsednička IMKO navrhuje toto vypustiť. Čiže ak dôjde k akreditácii, táto bude do nekonečná bez kontroly. A toto je pre nás naozaj problematické, lebo si myslíme, že by bolo lepšou ochranou pre pracujúcich, keby tu bola takáto recertifikácia každých 5 rokov. Spravodajkyňa odvedla obrovský kus práce, napriek tomu však zachovala toto vypustenie z výboru IMCO. To opatrenie ako také, teda kontrola každých 5 rokov, toto bolo vypustené. Čiže my žiadame a budeme žiadať, aby došlo k návratu k pôvodnému návrhu komisie, lebo to je pokrok v tejto oblasti podľa nášho názoru. A druhá vec, toto je vec, ktorá je ešte otvorená, a to, že niektoré priemyselné sektory sa budú kontrolovať pravidelne každoročne. Čiže tá kontrola pre takéto firmy, ktoré už sú predmetom kontroly, keby sa zavedla aj tá 5-ročná, tak to by bola veľká duplicita, čiže toto by bolo potrebné zjednodušiť. Takže toto sú veci, ktoré je ešte potrebné dotiahnuť. Myslíme si, že práca ako komisie, tak aj naše spravodajkyne ide správnym smerom. Ďakujem. Thank you, uh, eh, madam. Ďakujem pekne. Teraz Alde, pani Dlabajová. Thank you, madam chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja hovorím v mene pani Turnes, ktorá je tému spravodajkom za ALDE. Ja by som chcela poďakovať našej spravodajkyni za e, odvedenú prácu. Pokiaľ ide o návrh komisie, v zásade mal tri ciele. Poprvé, ide o to, ako lepšie chrániť ochranu a zdravie eh, tých, ktorí používajú osobné ochranné pomôcky. Po druhé, ide o to, ako zabezpečiť, rovnosť šanci alebo rovnosť pre osobné ochranné pomôcky a potom ide aj o rovnosť šanci pre prevádzkovateľov na jednotnom trhu a potom ide o to, ako zjednodušiť európsky regulatórny rámec v oblasti osobných ochranných pomôcok. Podľa môjho názoru náš výbor by sa mal zamerať na tak viac úhol pohľadu zamestnanosti, ide o to, ako chrániť BOZP a pokiaľ ide o užívateľov osobných ochranných pomôcok, náš výbor by sa nemal zameriavať na detailné riešenie aspektov ochranných e, osobných ochranných pomocok, to je skôr vec jednotné, e, výboru ONKO a jednotného trhu. Preto ULA sa zameriava v rámci prístupu na to, ako zlepšiť ochranu zdravia pri, na, na pracovisku z hľadiska používateľov týchto osobných ochranných pomôcok. Ja skutočne vítam silné zameranie spravodajkyne. Ďakujem, Laura práve na osobné ochranné pomôcky a plne súhlasím s tým, že tá osoba, ktorá využíva osobné ochranné pomôcky, musí byť zohľadnená a práve musí byť centrom našej práce. Ako som teda skonštatoval, ja sa zameriam na jednotlivé ciele. Ide o to, aby sme dokončili chýbajúce časti a zabezpečili celkovú ochranu pracovníkov. Preto ďalším dôležitým bodom bude zjednodušenie legislatívy, ako je presadzovanie. Toto je veľmi dôležité pre malé a stredné podniky, keďže malé a stredné podniky sú ne, proporcionálne dotknuté práve e, neprimeranou legislatívou. Musíme si uvedomiť, že malé stredné podniky nemajú prostriedky na to, aby zabezpečili súlad s komplikovanou legislatívou a to potom vedie k neočakávaným dôsledkom. Takže toto budú e, tie smerovania z hľadiska ULA, pokiaľ ďalšiu prácu a bude to východiskom pre pozmeňovacie návrhy. Chcel by som sa ešte raz poďakovať našej spravodajkyni za odvedenú prácu a mene Uli hovorím, že sa teším na ďalšiu spoluprácu. Thank you. I'll give the floor to... Ďakujem pekne pani McIntyre za ECR. Nech sa páči. Thank you, Madam Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Na úvod by som sa chcela samozrejme poďakovať našej spravodajkyni. Skutočne ocenujem tú veľkú prácu, ktorú odviedla a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, aby sme dosiahli skutočne dobrý výsledok. Pokiaľ ide o existujúcu legislatívu týkajúcu sa osobných ochranných pomôcok, sa musí aktualizovať v súlade s novým legislatívnym rámcom. Toto je v zásade taký balíček opatrení, ktoré slúžia na to, akým spôsobom zjednodušia zmodernizovať pravidlá, ktoré sa týkajú e, týchto aspektov na trhu. To znamená, že musíme tu mať silné požiadavky, ktoré sa týkajú osobných ochranných pomôcok. Tento návrh sa zameria pre všetkým na zjednodušenie a modernizáciu už dobre fungujúceho systému, takže sme toho názoru, že nejaké zásadné pozmeňujúce návrhy budú iste dôležité. Potrebujeme, aby tá legislatíva bola účinná, zároveň musíme predchádzať takej situácii, aby aj keď naše úmysly budú skutočne pozitívne, výsledkom bude neprimeraná a príliš zaťažujúca legislatíva, nebude to efektívne funguje, takže je dôležité to zabezpečiť rovnováhu. A čo je najdôležitejšie, musíme pomôcť našim podnikom, aby e, mohli zabezpečiť súlad s legislatívou, preto to musí byť účinné a jasné. Myslím si, že naša úloha ako spoluzákonodarcov sa týka toho, že musíme zabezpečiť, že musia sa tu uplatniť princípy dobrých, dobrej legislatívy. To znamená, že musíme tu mať jednoduchú legislatívu, jednoduché nariadenia, a to preto, aby malé podniky mohli ľahším spôsobom zabezpečiť súlad s touto legislatívou, aby im to bolo jasné. Pokiaľ ide o riadenie rizík a vedecké dôkazy, to mal by vlastne, malo byť východisko pre ochranu zdravia na pracovisku. My teda predložíme viaceré technické pozmeňovacie návrhy, ale nechcem sa teraz tu zahlbiť do detailov. Je tu jedna z oblastí, ktoré sa, ktorá sa už spomínala, a myslím si, že ide o to, aby sme sa zabrali udržateľnosťou 5-ročnej platnosti, pokiaľ ide o tie certifikáty. Totiž to už sme vyjadrili isté pochybnosti, že takéto obdobie je jednoducho príliš krátke. Vychádzajúc z toho, aké je vlastne ten životný cyklus toho, tej ochrannej pomôcky, no a samozrejme tým sa ešte budeme zapodievať na úrovni tieňových spravodajcov. Mne sa páči tá myšlienka využitia internetu a rozličných aplikácií. Ide o to, ako využiť moderné technológie v tejto súvislosti. Myslím si, že je to dobrá myšlienka. Takto môžeme zabezpečiť to, aby naši pracovníci boli lepšie informovaní o tom, ako majú využívať tieto ochranné pomôcky, aby vedeli, prečo je to také dôležité. V každom prípade sa chcem poďakovať tebe, Laura, za tú prácu, ktorú si odviedla a teším sa na ďalšie konštruktívne diskusie na úrovni tených spravodajcov. Ďakujem. The... Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pani Tatiana Ždanoka za Zelených. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja hovorím mene Terry Rentke, ktorá je tieňovou spravodajkyňou. Žiaľ, nemohla sa účastniť toho zasadnutia. Iba stručne. Chcela by som zdôrazniť, že sú tu dôležité niektoré čísla, aby si to pripomenuli kolegovia, pokiaľ ide používanie osobných ochranných pomôcok. Napríklad v roku 2007 sa vypočítalo, že 23 miliónov pracovníkov utrpelo pracovné úrazy. V roku 2011 tam bolo viac ako 2,7 závažných pracovných e, úrazov a to viedlo potom k pracovnej schopnosti. Na nešťastie 3691 nehôd bolo smrteľných na pracovisku preto ochrana zdravia na pracovisku je základné právo a preto je dôležité zabezpečiť eh, právne záruky, pokiaľ pracovné podmienky pre našich pracovníkov. Pokiaľ ide o využívanie kvalitných osobných ochranných pomôcok, to je zásadné opatrenie na to, aby sa znižoval počet pracovných úrazov preto je absolútne nevyhnutné, aby sme zabezpečili primeraný dohľad a kontrolné mechanizmy, keď sa teda e, uvedú na trh osobné ochranné pomôcky. Ak teda tieto pomôcky znamenajú nejaké riziko, výrobca by okamžite mal stiahnuť z trhu tieto pomôcky. Okrem toho je dôležité, aby informácie o primeranom používaní, údržbe a čistení týchto prostriedkov, aby tieto informácie boli ľahko zrozumiteľné, aby tieto pokyny boli jasné, zrozumiteľné a stručné. Je dôležité sa zamerať na oblasti nelegálnej práce, keďže nie je možné v takejto situácii zabezpečiť súlad s BOZP. Nelegálna práca vedie k tomu, že pracovníci sú vystavení veľkým rizikám a zamestnávateľe sa vyhýbajú zodpovednosti. Pokiaľ ide o prácu v domácnosti, ktorú vykonávajú pre všetkým ženy, tam sú veľké výzvy. Je to neformálny sektor a je to vlastne sektor neviditeľný, ťažko kontrolovateľný. To znamená, že naša politická skupina podporuje prácu, ktorú vykonala naša spravodajkyňa a oceňujeme tie zmeny, ktoré chce vykonať, pokiaľ ide o návrh nariadenia. My samozrejme v tejto súvislosti predložíme naše vlastné pozmeňovacie návrhy, pokiaľ ide o nelegálnu prácu, ako aj primerané primeranú údržbu a čistenie pomôcok. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ines Zuber za GUE, nech sa páči. Nie, nechcete sa vyjadriť? Ďakujem pekne, to znamená, že tým pádom môžeme sa pripraviť na hlasovanie a v zásade môžeme priamo pristúpiť k hlasovaniu. Ešte som chcel povedať, že lehota pre pozmeňujúce návrhy, pokiaľ ide o osobné ochranné pomôcky, je 3. marca o 12. A schvalovanie na výbore, našom výbore bude 1. apríla 2015. A teraz myslím si, že nastal čas, aby sme hlasovali. Okay, then we'll start the... Výborne, takže môžeme pristúpiť priamo k hlasovaniu. Takže najprv sa budeme zabrať mobilizáciou EGF eh, e a ide tu o podporu pre Attica Publishing a súvisiace aktivity v Grécku. Je to elektronické hlasovanie, nech sa páči, kto je za vote is open and uh, it... EPP is one too many. No, máme tu jedného člena z EPP navyše. Are they? Is it okay? One still one too many. Stále ešte máme jedného člena z EPP navyše. Still one too many. Ešte stále We take it from start. Najlepšie bude, keď začneme ešte raz. Nech sa páči, hlasujte. The vote is closed. Teraz skončím hlasovanie. Stále máme navyše? <laughs> yes. <laughs> Did you find <laughs> him or her? <laughs> Takže viete, kto to bol? There is still one too many. Že ho stále máme jedného navyše. Now it's, Now it's okay. A teraz je to už v poriadku. Výborne, končím hlasovanie. Bolo to schválené veľkou väčšinou. Teraz Etika Broadcasting, tiež v Grécku. Otváram hlasovanie. Are there the right Yes, the vote is closed. Dobre, teraz skončím hlasovanie. A bolo to schválené. Káza? Pán Káza. Uh, Madam Chair, before we proceed to the... Pani predsednička, predtým ako pristúpme k ďalšiemu hlasovaniu, EPP môže súhlasiť s textom úst, úst, otázky na ústne zodpovedanie, tak ako to bolo naformulované. Avšak stále sme toho názoru, že to načasovanie nie je úplne najlepšie, keďže komisia ešte stále čaká na informácie, ktoré majú dodať nemecké orgány. V tejto súvislosti sa chceme spýtať, či by sme nemohli odložiť hlasovanie o tomto ústnom pozmeňovacom návrhu. Madam Stein. Sorry. Äh, es ist ja kein Grundsatz. Ďakujem. Toto nie je v zásade nejaká nemecká téma, pokiaľ ide o to, ako sa zavádzajú minimálne mzdové tarify v členských štátoch. Tu ide v zásade o všeobecnú pozíciu. My sme toho názoru, že mali by sme to ponechať na programe tak, ako to bolo naplánované a hlasovať by sme mali dnes. Harkin. Pani Harkin, nech sa páči. Ďakujem pekne iba stručne. By som chcela povedať, súhlasíme so stanoviskom EPP v tom, že ak teda dostaňme odpoveď od komisie a myslím si, že tá reakcia zo strany nemeckých orgánov, aby do 4 marca, takže keď dostaneme nejakú reakciu od komisie, budeme môcť dosiahovať lepšie stanovisko v tejto otázke. Myslím si, táto otázka ako taká je veľmi dôležitá. Tu ide ako otázku načasovania. A myslím si, že v kontexte načasovania bolo asi lepšie odložiť toto hlasovanie. Uh, the GUE Group. Ďakujem. GUE, nech sa páči. Bon dia, nós estamos a favor que... Ďakujem pekne za slovom. My by sme boli radi, keby sme mohli teraz hlasovať o tejto otázke na ústne zodpovedanie. Myslím si, že je to dôležitá oblasť, dôležitá otázka a ako vlastne sa už skonštatovalo, myslím si, že by sme mali v tomto pokračovať, to dôležité. Ďakujem pekne, EKR, pani McIntyre. Um, I would very much like to... Ďakujem. Ja by som chcela podporiť EPP, súhlasím plne s Marian Harkin, nechcem opakovať, čo povedala, ale má absolútnu pravdu. I can see how the majority is, but... Dobre, takže um, neviem, aká je väčšina, ale aby sme formálne postupovali, skúsme mať také rýchle hlasovanie, elektronické hlasovanie. Takže kto je za to, aby sa hlasovalo o tejto otázke dnes? Teda otočím to tak, kto je za to, aby sa to odložilo? Nech sa páči, hlasujte. Takže kto je za to, aby sa to odložilo? <laughs> Have you all voted the vote? Hlasovali všetci? Dobre, končím hlasovanie. We vote today. We vote today. Yeah. The motion has been rejected. Okay, then we'll vote on this. Dobre, takže budeme hlasovať dnes o tejto téme. Yeah, yeah. Okay. Uh, Takže pokiaľ ide o hlasovanie otázka na ústne zodpovede na komisiu, nech sa páči, hlasujte. Kto je za? Kto je proti? Dobre, teraz uzatváram hlasovanie. Hmm. It's adopted. Bolo to schválené. Uh, no a teraz budeme hlasovať o návrhu správy, ktorú vypracoval pán Gutierrez Prieto, pokiaľ ide o európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík. A začneme pozmeňovacím návrhom 86. Kto je za? Proti? Zdržali sa? schválené. Alebo dobre, overíme si to. Takže nech sa páči, hlasujte. The vote is closed. Teraz končím hlasovanie. Uh, it's rejected. Zamietnuté. No a teraz ideme ku kompromisu K. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis L. Za. Proti. Zdržali sa. We have to check it. Overíme si. Takže teraz otváram hlasovanie. Kompromis L. Kompromis L. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A bolo to schválené. Amendment 89. Yeah. Then we end up at yeah. Then we end up at compromise. A teraz kompromis M, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 106, za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 109, za, proti, zdržali sa, schválené. 110, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overíme si návrh 110. Nech sa páči, kto je za. Dobre, takže otváram hlasovanie a teraz ho aj končím. A bolo to zamietnuté. Návrh 113 za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 115 za, proti, zdržali sa schválené. Dobre, overíme si tento návrh. Nech sa páči, hlasujte. Takže teraz končím hlasovanie. A bolo to schválené. Návrh 114. Ten odpadá. Takže teraz návrh 117. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? Návrh 119. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené? Návrh 118. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 120 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 121. Potom budeme hlasovať neskôr. A teraz pristupujeme k 123, kto je za? Proti? držali sa schválené. Kompromis N. Kto je za? Proti? držali sa schválené. A teraz pristupujeme k návrhu 132. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz návrh 133, prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Overíme? Dobre. Overíme si tento návrh. Nech sa páči. Hlasujte. Teraz končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. Teraz kompromis O. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 140. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Dobre, overíme. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté len o jeden hlas. Kompromis P. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 148. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 149. Kto je za? kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 152, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 150, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Overíme 150, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 151, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 153, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 154, to sa odhlasuje neskôr. Pokračujeme kompromisom Q. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 157. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Dobre, overíme. 157. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 158. Ak toto prejde, kompromis R, nebudeme musieť hlasovať. Takže 158. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté, takže kompromis R. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis S. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh 175. Kto je za? Kto proti? Prijaté. Takto kto sa zdržal? Aj tak prijaté. 176. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis T. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh 182. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 183. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 184. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis U. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 189. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? To overíme. 189. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. No nevzdvíhali ste ruky. Teraz kompromis V, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 193, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 194, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 195 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis dvojité V, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz návrh 200, kto je za, kto proti, kto sa zdržal? Overíme. Návrh 200. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prijaté. 201 odpadá, takže návrh 202. Návrh 202. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? prijaté. 203 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 204 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 205, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, overíme. 205. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 206. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz kompromis X. Za. Proti. Kto sa zdržal? Chceli ste vystúpiť, pani Agia? Ak by niekto mohol overiť eh, fungovanie eh, hlasovacích zariadení. Yes. Nefunguje vám hlasovacie zariadenie? Neviem, či tu niekoho máme. Check that you have your card. Uh, Máte tam tú kartičku poriadne zastrčenú? To compromise X. Takže kompromis X. Za. Proti. To sa zdržal. Prijaté. Pokračujeme návrhom 219. 219 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Overíme 219, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Áno, prešlo to jeden hlas. Teraz 220. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? prijaté. Kompromis Y. Kompromis Y, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz návrh 235. Návrh 235, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz 236 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis Z, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijaté. Návrh 244. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 245. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? No, to sa naozaj nedá posúdiť, keďže Zdvihla ruky iba hrstka, takže overíme elektronicky. Koniec hlasovania. Prijaté. Mrzí ma to, ale nezdvíhate poriadne ruky. Teraz 246, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 249, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme 253, 253 za, proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 254, 5 a 6 identické. Takže kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Overíme tieto tri návrhy. 2, 5, 4, 5 a 6. Hlasujte. Konec hlasovania. Zamietnuté. Pokračujeme 257. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Overíme. 257. Hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Navrh 258. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 258 overíme. Nech sa páči. Koniec hlasovania. Máte nejaký problém? 258. je návrh, o ktorom hlasujeme. 258. Ribeiro Becker. The vote is closed. Dohlasujte. Zamieta sa. Teraz 261. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 260. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 259. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Overíme 259. Hlasujte. Dohlasujte. Prijaté. Teraz 262, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté 264, pardon 3, kto je za, 263, kto proti, kto sa zdržal, prijaté 264, Keby toto prešlo, tak sa nehlasuje o kompromise AA. Takže najskôr hlasujeme o 264, 264, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Zamietnuté. Čiže kompromis AA. Hlasujeme o kompromise AA. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté teraz kompromis AB za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz 289, kto je za, 289, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Overíme 289. Hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté o dva hlasy. Teraz 290, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 290. Overíme 290. Hlasujte. Koniec hlasovania prijaté. Teraz 291, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Overme to. Hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz 292, kto je za, kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis AC. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 298. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 299 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 300 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 301 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz 302, 302, kto je za, kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Návrh 303. Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Overíme 303. Hlasujte. Koniec hlasovania. Ďakujem. Zamieta sa. Prejdeme na pozmeňovací návrh 304. Kto je za, kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Mali by sme si to skontrolovať. Otváram hlasovanie. A teraz hlasovanie uzatváram. Hlasujeme o 304. Pozmeňujúci návrh 304. Áno, ale na tom nezáleží, e, pretože je to schválené s výraznou podporou. Máte problém s hlasovacím zariadením? Máme opakovať hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 304? Dobre, opakujeme hlasovanie. Otváram hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 304. Hlasujeme o 304. Teraz uzatváram hlasovanie. Dobre, schválené. Pozmeňujúci návrh 305. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh 306. Kto je za? Chcete skontrolovať hlasovanie o návrhu 305? V poriadku. Otváram hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 305 a uzatváram hlasovanie. Áno, schválené. Pozmeňovací návrh 306. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Poďme si návrh 307. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromisný návrh AD. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz prejdeme na ďalšiu stranu. Pozmeňovací návrh 317. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Myslím si, že bol zamietnutý. Mohli by sme si to skontrolovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Áno, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 318. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmienujúci návrh 319. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmienujúci návrh 320. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. si návrh 321 je sa, pokiaľ sa schváli, tak kompromisný návrh AE odpadáva. Čiže pozmeňujúce návrh 3, 2, 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromisný návrh AE. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromisný návrh AE R na spodku strany, kto je za, kto je proti, sa zdržal. Mali by sme si to skontrolovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Teraz hlasovanie uzatváram. Zamietnuté dvomi hlasmi pozmenujúci návrh 324. Aha, ten odpadáva. Takže ten odpadáva. Prechádzame na pozmenujúci návrh 325 pozmeňovací návrh 324 odpadáva, pretože bol prijatý pozmeňovací návrh AE, pozmeňovací návrh 325, kto je za. Ale ten odpadáva takisto. Pretože AE bolo prijaté. Musíme prejsť priamo na pozmeňovací návrh 327, pretože ostatné odpadli. Kto je za, kto je proti zdržali sa, schválené. Pozmenujúci návrh, respektíve kompromisný návrh AF, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Potom prejdeme na pozmeňovací návrh 336. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, Budeme musieť hlasovať elektronicky, lebo som si nevšimla všetky vaše ruky. Otváram hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 336. Teraz uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. A teraz prejdeme na pozmeňujúci návrh 3, 4, 3. Áno, nech sa páči, máte slovo, pán Gutierrez. Stále musíme hlasovať ešte o pozmeňovacom návrhu 327 od e, pani Veroniky López Fontanie. O tom sme hlasovali. Bolo schválený. Teraz prejdeme na pozmeňujúci návrh 343 na strane 26 na samom spodku strany. Kto je za? Strana 26. Pozmeňujúci návrh 343 vy to máte na inej strane, čiže pre poslancov 31. Pozmienujúci návrh 343 predložený Mariou Aneno a Kirsom Bajtom. Dobre. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh 344. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh 345. Kto je za? Kto je proti? a Zdržali sa. A ten odpadáva, ospravedlňujem sa. pozmením si návrh 346, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Skontrolujeme si pozmením si návrh 346, otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Schválené pozmeňte návrh 347, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh AG, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Potom prejdeme pozmeňujúci návrh 356 Moniky Vána. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 357. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Skontrolujeme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 358 kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. si návrh 359. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Dobre. Uzatváram hlasovanie. zamietnuté. Pozmenujúci návrh 360, kto je za, kto je proti, uzad, ozdržali sa, schválené. Pozmenujúci návrh 361, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené pozmenujúci návrh 362 bol stiahnutý. Pozmenujúci návrh 363. Pardon, pozmenujúci návrh 363 Tu sú dva pozmeňovacie návrhy, 363, 365 sú identické a chcem povedať, že pokiaľ budú schválené, kompromisný návrh padne. Budeme však hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 363, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 365 bol identický, takže e, môžeme to zarátať rovnakým spôsobom a môžeme prejsť na kompromisný návrh AH. Budeme hlasovať, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené Pozmeňovací návrh 370, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 372, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. pozmeňujúci návrh 371 odpadáva a prejdeme rovno na pozmeňujúci návrh 373, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené Kompromisný návrh AI. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromisný návrh AS. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz prejdeme na pozmeňujúci návrh 387 ten je na nasledujúcej strane, predpokladám, pre väčšinu z nás. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh 388, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh 389, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? zamietnuté pozmeňovací návrh 390, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválená. Návrh 391, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Skontrolujeme si to elektronicky, hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 391, otváram hlasovanie, Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz tu máme 6 pozmeňovacích návrhov od 392, 393, 394, 395, 396 a 397 sú identické a pokiaľ budú schválené, kompromisný návrh A je odpadne. Budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch 392 až 397 v jednom bloku. Kto je za? Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromisný návrh A je... Kto je za? Kto je proti? Držali sa? Schválené. Pozmeňovací návrh 402. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňovací návrh 405. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené skontrolujeme si to elektronicky, hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 405 otváram hlasovanie a zároveň ho aj uzatváram. Áno, schválené. si návrh 407. Ideme o tom hlasovať? Áno. Pozmenujúci návrh 407. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňovací návrh 409 Dobre, skontrolujeme hlasovanie o návrhu 407. Otváram hlasovanie. Hlasujeme o návrhu 407. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 409. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 408. Niekto si chce overiť hlasovanie o pozmeňovacom návrhu 409? Dobre, hlasujeme elektronicky o pozmeňovacom návrhu 409. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Áno, návrh je schválený pozmeňovací návrh 408 odpadáva, takže prejdeme na pozmeňovací návrh 410. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Dobre, skontrolujeme hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené. Teraz prejdeme na kompromisný návrh AL. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Potom prejdeme na pozmeňovací návrh 423. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňovací návrh 424. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, schválené. Pozmienujúci návrh 425, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 426, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 427, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené schválené. Teraz prejdeme na kompromisný návrh AM. Kto je, kto je proti? Zdržali sa schválené. Potom prejdeme na kompromisný návrh AN. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. Teraz prejdeme na pozmeňujúci návrh 442. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Myslím si, že to si musíme skontrolovať. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 443. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh AO, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Potom prejdeme na pozmeňovací návrh. Nasledujúci podmezňovací návrh odpadáva. Prejdeme preto na pozmeňovací návrh 448, ktorý je identický s pozmeňovacím návrhom 454. Budeme o nich hlasovať spolu, kto je za, kto je proti. Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 452, kto je za, kto je proti. Zdržali sa schválené Pozmeňovací návrh 453. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Potom prejdeme na kompromis. Chcete si skontrolovať hlasovanie? O pozmeňujúcom návrhu 453 otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté potom prejdeme na kompromisný návrh AP. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 462. Pozmeňujúci návrh 462. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmenujúci návrh 463, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. A potom máme tu sa návrh 464, pokiaľ bude schválený kompromisný návrh AQ odpadáva, ale budeme hlasovať teraz o sa návrhu 464, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté kompromisný návrh AQ. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz prejdeme na pozmeňovací návrh 472. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Skontrolujeme si to Elektronicky hlasujeme o návrhu 472. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Je schválený. Aha, jeden člen EPP nehlasoval. Máte problém so zariadením? Mm, nemyslím si, že by sme sa na tomto mali hádať. Budeme opakovať hlasovanie. Otváram hlasovanie pozmeňujúceho návrhu 472. Áno, rozumiete. Musíte teraz tlačiť gombík. Teraz pozmeňujúci návrh 472 zamietnuté pozmeňujúci návrh 1 až pozmeňovací návrh 7. Budeme hlasovať v bloku, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Nemôžeme hlasovať blokovo, pretože máme rozličnú pozíciu k jednotlivým návrhom. Dobre, takže Pozmeňujúci návrh 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 3, za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 5, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. sa návrh 7, 6, sorry, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. sa návrh 7, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Potom kompromisný návrh A, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené Kompromisný návrh B, kto je za, kto je proti. Nie, to, čo, o čom hovoríte, je pokryté kompromisným návrhom. A zdá sa, že to nie je pokryté kompromisný návrh. Hlasujeme preto o kompromisnom návrhu 13. Pozmeňujúci návrh 13, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Skontrolujeme si hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 13. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Teraz kompromisný návrh B. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromisný návrh C. Kto je za? kto je proti. Kto je proti návrhu C? Hlasujeme o kompromisnom návrhu C, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 28, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Myslím si, že budeme musieť hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Teraz hlasovanie uzatváram. Schválené. Pozmeňovací návrh 29. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Schválené. Kompromisný návrh D. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. Kompromisný Áno, kompromisný návrh F. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. Kompromisný návrh 37. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromisný návrh 38, kto je za, kto je proti, držali sa, schválené. Kompromisný návrh E, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 47, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 48, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Budeme hlasovať kontrolne o pozmeňujúcom návrhu 48. Uzatváram hlasovanie zamietnuté. Pozmeňovací návrh 49, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté Skontrolujeme si to elektronicky, hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 49, otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 50, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Skontrolujeme hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 50, otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie, Zamietnuté. Pozmienci návrh 51, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 55, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Budeme si to musieť skontrolovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmenujúci návrh 57, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Pozmenujúci návrh 58, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňte návrh 58, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 60, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh G, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 65, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Pozmenujúci návrh 66, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Pozmenujúci návrh H, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Pozmenujúci návrh 72, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté Skontrolujeme si to. Elektronicky hlasujeme o návrhu 72. Otváram hlasovanie. Teraz uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný. Kompromisný návrh I. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmenujúci návrh je kto je za, kto je proti? Zdržali sa schválené. Potom, kompromisný na, e, potom pozmeňujúci návrh 85, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Skontrolujeme si to elektronicky, hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 85, otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. schválené. Potom pozme, hlasujeme o predloženej správe a v, v zmysle pozmeňovacích návrhov budeme hlasovať elektronicky, čiže o návrhu správy ako celku otváram hlasovanie, ukoncujem hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu 38 hlasov za a 10 hlasov proti. To znamená, že naše hlasovanie sa skončilo. Ďakujem vám veľmi pekne za podporu. Sorry, there was some sort of mis- Prepačte, bolo to isté pochybenie, pokiaľ ide o konkrétne čísla pokiaľ je o posledné hlasovanie, si tam bol nejaký technický problém, takže musíme hlasovať ešte raz predtým, ako mnohí z vás opustia túto miestnosť. Takže o čom budeme hlasovať? Je to záverečné hlasovanie, ktoré sme mali teraz. This one, yes, by roll call vote. It's a different system and um, we have to press yes. the button. We have to record how each member votes individually. Yeah. Uh, so they did, they didn't have it on on. uh, no. So you have to have your card. In. Hmm. Okay. It's our new decision. Takže máme tu nové rozhodnutie ohľadne transparentnosti. To znamená, že ide o to, aby naši voliči vedeli, ako hlasujeme. To znamená, že musíme zopakovať konečné hlasovanie. Takže bude to menovité hlasovanie. Takže poprosím vás, aby ste použili vaše hlasovacie karty. Pripravte sa. Nech sa páči menovité hlasovanie návrhu správy v pozmenenej podobe môžem otvoriť teraz. Have you all voted now? Hlasovali všetci. Dobre, uvidíme, ako budú výsledky. It's almost the same result. V zásade ten istý výsledok, 38 za 10 proti a teraz presne vieme, ako kto hlasoval. Ďakujem pekne. Okay, friends, uh, we'll start the Dobre, kolegyne, kolegovia, takže začneme okamžite v našej rozprave. Mm, yeah, yeah, but I want, I, I, Well, we will proceed with the... Dobre, takže pokračujeme v našom zasadnutí. Teraz by som dala slovo v rámci tejto dôležitej správy pánovi Beckerovi. Ide o Európsku sieť služieb zamestnanosti, prístup pracovníkov, službám v oblasti mobility a ďalšia integrácia pracovných trhov. Takže slovo má pán Becker. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, liebe... Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Tu ide o skutočne dôležitú iniciatívu komisie a chcel by som toto pozitívne zdôrazniť. Totiž to samozrejme my ako parlament častokrát nie sme spokojní s komisiou, ale tento návrh, kolegyne, kolegovia, viedol k tomu, že to bola veľmi aktívna spolupráca s vami. Chcem sa poďakovať, máme tu 699 pozmeňovacích návrhov, takže máme preto skutočne veľkú prácu. Chcel by som sa zamerať na následovné ťažiskové body. Poprvé ide o otázku zahrnutia sociálnych partnerov do predmetu tejto správy, a to v súvislosti so spoluprácou so sociálnymi partnermi. Ide o spoluprácu národných koordinačných úradov a sociálnych partnerov, pokiaľ ide o zahrnutie sociálnych partnerov do koordinačnej skupiny alebo zahrnutie sociálnych partnerov do programového plánovania. Chcel by som povedať, že toto považujem za skutočne veľmi dôležité, čo sa navrhlo tieto súvislosti a nechcel by som zároveň hovoriť, aké je moje stanovisko. Totižto, pokiaľ ide o to zosúladenie so sociálnymi partnermi, to považujem za absolútne zásadné. Všetky príspevky sociálnych partnerov, všetky odborné poznatky sociálnych partnerov sú skutočne pozitívne, ich vítame a v rámci toho, ako ja hodnotím túto vec, tak je to ovplyvnené možnosťou, ako môžu, ako, ako môžu rozhodovať sociálni partnery. Zatiaľ takáto možnosť tu nie je, ale ináč skutočne pozitívne sa staviam k väčšine tých vecí, ktoré ste navrhli. Pokiaľ ide o ďalšie ťažisko pozmeňujúcich návrhov, ide tu o tematiku cezhraničnosti, hraničné partnerstva, je to cezhraničné zakomponovanie siete EURES do konkrétnej práce v pohraničí. Stručne chcem na to povedať, že áno, pozerám sa na to veľmi pozitívne a pokúsim sa to príslušným spôsobom zohľadniť v správe ako príspevok z vašej strany. Potom je tu ešte aj tretia oblasť. Áno, ide tu o rozličné náhľady. Tu ide o oblasť zahrnutia účňovskej prípravy a stáži do siete EURES, je legitímne, aby sa vehementne požadovalo, aby sa to skutočne zrealizovalo, ale zároveň je dôležité stanoviť jasné hranice tam, kde by prípadne, v prípade to nezodpovedalo tej reálnej situácii na troch práce môj základný prístup k tomuto, ešte poznáte, staviam sa k tomu veľmi pozitívne. Konec koncov som tu bol podporený mnohými z vás prostredníctvom vašich pozmeňacích návrhov. A myslím si, že pokiaľ ide vlastne o tú začínajúcu sa diskusiu o kompromisných návrhoch, ide tu o to, že to musí byť riadny pracovný vzťah, pracovný pomer, to musí byť jasné sú to ešte otvorné určité aspekty a určite na tom budeme ešte spoločne pracovať. Pokiaľ je ďalšie témy, ide o vlastne pripustenie partnera euru, Euresu a mu odobrať túto, túto, e, túto možnosť. Áno, musí existovať možnosť odobrať takéto pristúpenie. Ide tu teraz o rozšírenie siete Euresu a preto malo byť možné, aby sa prizvali e, niektorí členovia alebo tí, ktorí neposkytujú tie výkony, ako sa požaduje, sa im toto povolenie odobralo. Vy ste viete, že pokiaľ ide o delegované akty, tak tu už e, sú určité overené postupy. My chceme, aby v takom bežnom prípade to nebolo tak, aby komisia sama rozhodovala bez parlamentu, avšak môžem si to predstaviť tak, že v rámci projektu, ako je tento, kde skutočne ide o veľké množstvo technických prvkov a aspektov. Jednoducho niektoré veci si nevyžadujú politické rozhodnutie, to môžeme stanoviť a potom môžeme to, môže sa to dopracovať. Pokiaľ ide o zapojenie členských štátov úlohe špecialistov, tu ide o takéto spolurozhodovanie, by malo byť obmedzené na možnosť vypočutia. Pokiaľ ide o otázku toho, že by niekto nechcel zverejňovať voľné miesta v sieti Euresu, taká tá požiadavka je legitimná zo strany členských štátov, avšak myslím si, že je veľmi dôležité stanoviť veľmi jasné definície a veľmi jasné podmienky pre takéto výnimky, takže toto musíme očakávať od členských štátov. Pokiaľ ide o každoročnú správu o vykonávaní, myslím si, že to je dobrá vec z hľadiska informačnej komunikačných technológií. Si myslím, že tu potrebujeme istú úvodnú fázu a potom, ako sa rozbehne celá prevádzka, až potom by sa mali vlastne podávať takéto plné správy. No a vystáva to ešte otázka hodnotenia ex post. Myslím si, že to je tiež dôležitou súčasťou celého úsilia ja som dostal pozitívne príspevky, totižto pokiaľ ide o výraz pracovníci ako využívateľia siete EURES, tak e, hovorilo sa o tom, že by sa to malo zadefinovať ako skôr ako uchádzači o prácu, lebo v tej chvíli, keď sa uchádzajú o prácu, nie sú pracovníkmi. Myslím si, že to dobré riešenie, môžeme to zohľadniť. No a potom sú tu ešte niektoré kritické poznámky a tu ide pre všetkým o poznámky a pozmeňovacie návrhy, ktoré prichádzajú zo Spojeného kráľovstva. Totižto je nám známe to, že áno, tam sa veľmi citlivo reaguje na oblasť toho, či je alebo nie je dotknutá suverenita nejakého členského štátu. No a myslím si, že o týchto veciach musíme diskutovať a rokovať, aby sme zredukovali obavy. Totižto pokiaľ ide o článok 45 a 47 stojí za to sa zamerať na tieto články, kde je vyriešené mnohé z týchto oblastí a nie je nevyhnutné o tom viesť nejakú osobitnú diskusiu. Pokiaľ ide o moju rokovaciu líniu, e, pokiaľ ide o ďalšie, ďalšie práce na kompromisoch, chcel by som povedať, že som skutočne pripravený akceptovať mnohé pozmeňovacie návrhy a myslím si, že je dôležité zamerať na to, čo pomôže ďalej rozvíjať európske pracovné trhy a to, čo by spôsobovalo väčšiu administratívnu záťaž alebo tam, kde by sa mohol zoslabiť potenciál Euresu, tak e, to sú veci, ku ktorým sa staviam kriticky. Chcel by som ešte vás požiadať o následovné. A síce, pokiaľ ide o tenevých spravodajcov, týždni od 10. marca, vtedy by som chcel mať stretnutie s tenými spravodajcami. Žiaľ, budúci týždeň nemôžem začať, keďže musím absolvovať istú pracovnú cestu. Takže ja by som chcel tým spravodajcom navrhnúť konkrétny časový plán, bo predsa chcem poďakovať za ochotu spolupracovať. V každom prípade ďakujem pekne všetkým za pozmeňujúce návrhy, ktoré ste predložili. Ďakujem. Thank you, Mr. Becker. Before I... Ďakujem pekne, pán Becker. Ešte predtým, ako dám slovo tieňovým spravodajcom, chcela by som a ja predniesť pár slov. Máme tu jedna člena sekretariatu Haja Severin, tá, ona tu pôsobila istú dobu, pôsobila veľmi profesionálnym spôsobom, No a teraz nás opustí, bude pracovať pre iný výbor, výbor Ekon, a ja by som sa na tomto mieste chcela poďakovať za spoluprácu, sa s ňou rozlúčiť. Myslím si, že mali by sme jej zatlieskať. Thank you, Kaja. And we... Ďakujem pekne, Kaja, za spoluprácu a pevne veríme, že na výbore Ekon budete pristupovať jednotlivým otázkam aj z hľadiska výbora Apple teraz Sean Simon za SAD. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem pekne pánovi Beckerovi za odvedenú prácu. Som veľmi rád, že takto skutočne energicky pristupoval tejto téme a som si istý, že budem mať konštruktívnu spoluprácu aj naďalej Konec koncov aj doteraz sme mali dobrú spoluprácu, dos- dosiahla sa zhoda na mnohých veciach, ktoré môžu znamenať konštruktívny návrh. Ide o to, ako riešiť otázku nezamestnanosti a e, tak povediať vykoristovania. E, Nevieš tú otázku, ale je to dobrý krok správnym smerom. Potom je tu jedna vec, ktorá ma trošku prekvapila, keď som sa podrobne zapodieval týmto návrhom. A síce ide o tie nedostatky, ktoré sa ukázali, že existujú v rámci európskej legislatívy, ktorá sa týka takých zásadných definícií, ktoré by mali byť predsa centrálne v rámci tej práce, ktorú odvádzame na, výbore, na našom výbore. Totižto nie je tu vôbec žiadna definícia na úrovni európskej legislatívy, pokiaľ ide pracovníka, prácu, alebo čo je to vlastne stážista. A som bol skutočne prekvapený, že takto to je a myslím si, že to sú veci, ktoré by sa mali zapodievať v rámci našej práce. To vo všeobecnosti ide o to, ako vlastne dať do legislatívy takéto e, termíny. No a samozrejme, dostanem sa aj k tomu, ako sa to týka tohoto konkrétnu návrhu. Ešte dovolte ďalšiu všeobecnú vec. Celý tento rámec spočíva na efektívnosti verejných služieb zamestnanosti v členských štátoch ale nedotýka sa to vôbec tejto efektívnosti. Nie je tu snaha to nejako podporovať, alebo nejako merať, alebo nejako zavádzať princíp zodpovednosti. A myslím si, že to je niečo, čo berieme veľmi vážne a to znamená, že chceme dosiahnuť pokrok v tejto oblasti, takže budeme musieť popracovať na týchto veciach na úrovni EÚ. Teraz samotným detailom. Ja som predložil 54 z tých 699 pozmeňujúcich návrhov návrhov. Nechcem teraz hovoriť o mojich pozmeňovacích návrhoch. Ja viem, že včera skutočne to isté vám trvalo dlho do noci, kým ste si prešli tie návrhy, máte aj vlastné stanoviska. Ja by som tento krátky čas chcel využiť na to, aby som položil pár otázok, eh, ktoré sa týkajú pozmeňovacích návrhov, návrhov iných, na ktorými sa včera zamýšľali a kde sme si vytvorili naše názory. Takže začnem eh, témou stáži a učňovskej prípravy, to je návrh 306 EPP. Chcem sa spýtať pána Bekera a kolegov z EPP, akým spôsobom chceme garantovať tým stážistom, aby sa im v rámci tohoto systému ponúkla potom práca, aby teda mali skutočne plné práva ako zamestnanci. No a podobne návrh 192 bolo by dobré, keby nám kolegovia z ALDE povedali, totižto tam, keď spomínate, že prav, e, pravidlá, ktoré sa týkajú učňovskej prípravy a stáže, malo by to byť stanovené na európskej úrovni. Čo to presne znamená? Prečo nemáme žiadnu európsku legislatívu, ktorá by sa zaoberala otázkou stáže a učňovskej prípravy, pokiaľ ten koncept stáži vôbec neexistuje v európskej legislatíve, to je, samozrejme, ja nechcem, aby niekto bol vylúčený z tohoto procesu, ale nám ide o to, aby mladí ľudia neboli sklamaní, oklamaní alebo nejako vykoristovaní. Pokiaľ ide o koncept, ktorý je skutočne kľúčový v rámci toho návrhu, pokiaľ ide partnerov a členov, a zatiaľ mne je úplne jasné, aké je rozlišovanie, ktoré, ktoré zavádzajú niektoré, e, sa zavádzajú niektoré strany, pokiaľ je CSRS, potom je to návrh EKR, tam, kde ide o náhradenie národných členov národnými koordinátormi. predsa ale z hľadiska rozsahu posobnosti legislatív to nedáva zmysel. Nie som si istý, že tu je nejaké politické rozhodovanie, alebo nejako z mechanic- ale z mechanického hľadiska, ak chceme teda mať legislatívu, ktorá bude dobre fungovať, tak myslím si, že to sú veci, ktoré musia byť jasné, koherentné, jasne uvedené. Momentálne to nie je. Pokiaľ ide o otázku poplatkov, pozmeňujúci návrh GUE sa zameriava na zachovanie poplatkov, pokiaľ ide o služby, ktoré sa poskytujú e, pracovníkom a zamestnávateľom. Väčšina predsa politického spektra sa zhodla na tom, že to nie je prax a postup, ktorú sme chceli mať v rámci tejto legislatívy. Takže bolo by dobré, keby nám GUE vysvetlili, prečo chcete vybrať poplatky za tieto služby. Bolo by to veľmi prospešné. No a napokon Chcel by som sa vedriť článku 14. Článok 14 je pre mňa centrálnym článkom celého dokumentu. To je článok, ktorý požaduje, aby členské štáty všetky voľné miesta umiestnili na portáli. My sme predložili pozmeňujúci návrh, o ktorom hovoril pán Becker, pozitívne vo všeobecnosti a to je dobré. Chcel by som vám na záver mysle jasnosti povedať, že je to systém, ktorý momentálne nefunguje. Totižto momentálne v Spojenom kráľovstve máme teraz milión voľných miest, je to zhruba 600 tisíc v Nemecku, e, sú to tisíce miest v Taliansku a Francúzsku. Nie je to vôbec vyvážený európsky systém a nie je to systém, ktorý by podporoval dobré vzťahy medzi členskými štátmi. Je to určitý problém, takže je dôležité, aby sme to vyriešili správnym spôsobom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pani Šitňanská za ECR. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. A v prvom rade dovolte aj mne sa poďakovať pánovi spravodajcovi, pánovi Bekerovi za veľmi dobre odvedenú prácu a naozaj myslím si, že, že táto spolupráca je jedna z tých ktoré si môžeme považovať a za ktoré som vďačná, pretože ten dialog je otvorený a, a je veľmi konštruktívny. Um, pre mňa, uh, ako človeka, ktorý sa veľa tejto téme venuje skôr z toho praktického hľadiska, je dôležité, aby celý projekt uh, bol známy, aby vôbec ľudia o ňom vedeli. Čiže uh, súhlasím s tým, aj, aj čo pán Becker na poslednom stretnutí hovoril o tom, že treba zvýšiť povedomie o, o vôbec tomto, o tomto programe, o Eurese. Druhá vec, ktorá je mimoriadne dôležitá vzhľadom na vysoký počet ľudí bez zamestnania aj v rôznych marginalizovaných skupinách, a teda týka sa ľudí so zdravotným postihnutím alebo ľudí, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Je dôležité, aby aj pre nich bola mobilita dostupná, aby aj oni mohli profitovať z tejto mobility a preto vítam aj to spoločné úsilie aby sa celý EURES odbarierizoval, aby nebol eh, aby bol prístupný teda aj rôznym ľuďom so zdravotným postihnutím. A takisto by som bola veľmi rada, ak by sa nám podarilo dosiahnuť to, že aj kontaktné miesta budú bezbariérové a budú prístupné všetkým ľuďom bez ohľadu na to, či majú zdravotné postihnutie alebo teda z akého prostredia pochádzajú. A ešte možno posledná poznámka. Eh, z mojej skúsenosti eh, z reálii na Slovensku sa mi zdá, že je dobré, keď sú jasné pravidlá, e, keď e, dopredu vieme e, asi ako čo bude platiť a preto sa prihováram za to, čo už som tu raz spomínala. Súhlasím s tým, aby, aby teda mali partnery a, a členovia iné postavenie, ale a teda aby aj jednotlivé členské štáty si mohli povedať, že koho pripustia do Euresu a teda ako si nastavia podmienky zverejňovania, nezverejňovania. Na druhej strane sa mi zdá byť korektné um, mať v tomto nariadení nasledujúcu vec a síce, že v prípade, že ten neverejný poskytovateľ služieb zamestnanosti splní kritéria preto, aby sa stal partnerom, aby sa teda stal automaticky, aby to nebolo o tom, že môže a nemusí ho pripustiť do, do tejto siete, ale aby tam bola tá právna istota, že ak raz splní tie podmienky, tak sa stane tým partnerom, ak nesplní, samozrejme sa nestane. A súhlasím aj s tým, čo ste pán Becker pred chvíľou hovorili o tom, že ako náhle by niekto polavil z tej kvality alebo z kritérií, tak samozrejme musí existovať spôsob, ako takéhoto človeka um, odvolať alebo, teda, alebo takúto, takúto e, agentúru e, odtiaľ, odtiaľ dať preč. Takže ešte raz sa chcem poďakovať za, za tú spoluprácu a teším sa na spoločné stretnutie, predpokladám, že v Štrásburgu. Ďakujem. Thank you, madam. Ďakujem pekne. Teraz pani Dlabajová za Albe. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Ja sa chcem poďakovať pánovi Bekerovi, ako aj ostatným tieňovým spravodajcom za pripomienky a dobrú diskusiu. Pokiaľ ide o mobilitu pracovných síl v Európskej únii, to je dôležitý faktor z hľadiska bojovania proti nezamestnanosti pre všetkých mladých ľudí, tak musíme zabezpečiť, aby sa čo najrychlejšie prijalo toto nariadenie. Myslím si, že máme tu určitú zodpovednosť, musím dosiahnuť rýchly pokrok a to je niečo, na čom sa zhodneme asi všetci. To znamená, že musíme zabezpečiť to, aby sme tu mali modernizovanú, aktualizovanú sieť EURES, musí to byť spolahlivý nástroj, efektívny a samozrejme musia občania EÚ o ňom vedieť. Dovolte pár komentárov, pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy, ktoré som predložila ja. Poprvé, pokiaľ ide o tie voľné miesta v Eurese, ktoré sa zverejňujú, dôležité zvýšiť. Mm, je dôležité zverejňovať aj, aj voľné miesta, ktoré sa týkajú učenskej prípravy a stáže. Ešte nájdeme nejaké riešenie. Nemali by sme voľné miesta obmedzovať iba na typ eh, pracovnej zmluvy. Toto je veľmi dôležité z ľudí, aby mohli využiť akékoľvek, teda podoby. To znamená, že pokiaľ ide o ponuky, či už to je učovská prípravka, stáže alebo teda riadny pracovný pomer, to sú teda možnosti, to ide o to, že pokiaľ ide o EURES, je to dôležitý nástroj pre všetkým pre mladých nezamestnaných. Predpokladáme, že pri mladých tá mobilita bude asi vyššia, to je veľmi dôležité. No a druhá vec sa týka toho, že voľné miesta majú byť v zásade otvorené všetkým tým, ktoré majú právne právo na to, aby pracovali v EÚ. Z môjho hľadiska Samozrejme, to môžu byť isté typy práce, ktoré by si vyžadovali istý, istú štátnu príslušnosť, napríklad z úvodov štátnej bezpečnosti, ale v všeobecnosti, pokiaľ ide o voľné pracovné miesta, byť prístupné všetkým, ktorí majú právo pracovať v EÚ. Ja som predložil viaceré pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú pre všetkým uchádzačov o prácu v EÚ. A keď hovorím o týchto uchádzačoch o prácu, prácu, vtedy môžeme hovoriť o skutočnej mobilite. Takže ja som tu zmenila termína job seekers. No a tretí bod, EURES by mal byť bez poplatku pre používateľov. To znamená, že malo by to byť priateľské voči užívateľom, pokiaľ členov a partnerov, ktorí sa zúčastňujú, mali poskytovať služby online, aby sa redukovali náklady, aby to bolo plne prístupné. Ďalšia dôležitá vec sa týka toho, že ide tu o existujúce, ako aj budúce cezhraničné partnerstva EURESu. To je veľmi dôležité v takých regiónoch, odkiaľ pochádzam ja, kde sa nachádzame v blízkej hranici, sa pozerám na kolegov z, zo Slovenska, Rakúska. Piatý bod, tu ide o dôležitosť e, súkromných subjektov, ktoré môžu poskytovať služby v rámci Euresu, to je veľmi zásadné. Pokiaľ ide o súkromných sprostredkovateľov práce, to môžu byť veľmi efektívni. Partneri ich povinnosti mali byť jasne zadefinované, ale zároveň Eures mal byť pre nich atraktívny na to, aby sa pripojili a nemalo by to byť spojené s nejakou veľkou záťažou. Pevne verím, že sa nám podarí rýchlo postupovať pokiaľ je o schvalovanie nariadenia o Euresu na úrovni Európskeho parlamentu, Totiž to myslím si, že aktuálna situácia na troch práce v Európe si vyžaduje rýchle a zásadné reformy trhov práce a musíme poskytnúť viac nádej a viac pracovných príležitostí pre nezamyslených v EÚ. Teším sa už na ďalšiu prácu, stretnutia so spravodajcom ako aj tenými spravodajcami. Teším sa na finalizáciu správy. Ďakujem pekne za doterajšiu spoluprácu. Thank you, uh, Paloma. Ďakujeme teraz Paloma López za GUE, nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem pekne pani predsednička. Rada by som sa poďakovala spravodajcovi za odvedenú prácu, ako aj jemným spravodajcom, všetkým, ktorí sa podielali na príprave tejto správy. My sme za GUE predložili viacero pozmeňovacích návrhov, kde zdôrazňujeme viacero aspektov. Najskôr taká všeobecnejšia zmena v súvislosti sa pracovnou mobilitou tá mobilita nesúvisí za každým iba s nejakými fakultatívnymi faktormi. Často ide o krajiny juhu, kde e, sú obrovské problémy, úsporná politika a tak ďalej. Čiže toto je reakcia na krízu a bohužiaľ veľmi to nefunguje. Takže na juhu e, tá fakultativita, fakultatívnosť nie je vždy daná v prípade e, mobility. Mobilita bola vnímaná aj pozitívne. To nechcem zahmlievať, no a chcem ukázať na to, že tieto služby mali byť vždy verejného charakteru, sú to verejné služby, to znamená, že súkromné iniciatívy, mm, Máme tu určité príklady v krajinách na juhu, v Španielsku napríklad, e, kde došlo k diskriminácii hlavne tých zraniteľnejších skupín, ktoré nemali rovnakú mieru prístupu k ponukám práce. To isté platí aj pre portál, to isté platí pre internet, aj pre administratívu, ktorá poskytuje informácie o voľných pracovných miestach. Nesúhlasíme s tým, aby sa platili nejaké poplatky. Nie. Ide o portál, ktorý naozaj musí byť k dispozícii bez poplatkov. Dohľad a kontrola je tu niekoľko prvkov, ktoré sa týkajú partnerov aj celého balíka opatrení, ktorý sa plánuje. No a tu sme toho názoru, že účasť, zapojenie sociálnych partnerov je veľmi dôležité, že by malo byť dokonca aktívnejšie v prípade Euresu, aby tento naozaj mohol náležito fungovať bez diskriminácie. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujeme teraz Jean Lambert za zelených. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vystupujem v mene Tamáša Meseriša, ktorý je našim tieňovým spravodajcom a bohužiaľ dnes nemohol prísť. Ale začala by som takou osobnou poznámkou v reakcii na to, čo tu odznelo. Teda dochádza k pohybu ľudí za účelom práce, tie dôvody môžu byť rôzne a jedna z vecí, ktoré sa tu snažíme, v prípade Euresu je to, že tá kvalita tejto skúsenosti bude čo najpozitívnejšia v každej jednej fáze. O toto nám ide, teda pri hľadaní pracovného miesta na Eurese. A teraz k tomu, čo tu mám spísané ako poznámky od Tamáša. To pôvodne bola teda moja osobná pripomienka. My by sme chceli, aby systém EURES nebol len nejakou stránkou, aby to bolo viac. Myslíme si, že zapojenie súkromného sektora a ten automaticky prepájací systém, že toto je pozitívne a že vďaka tomu sa celý systém zefektívni. Najdôležitejším prvkom Euresu podľa nás je podpora zo strany poradcov Euresu a preto chceme, aby sa to celé ešte viac profesionalizovalo, celá tá služba. Toho sa týka naše pozmeňovacie návrhy, čiže zviditeľnenie týchto poradcov, aby mohli poskytovať naozaj personalizované služby, čo umožní pracovníkom urobiť informované rozhodnutia pri výkone svojho práva na slobodu pohybu. Takže zlepšenie kvality služby, monitorovanie, máme tam viacero nástrojov na tento účel, napríklad odporúčania od kraj ku krajine, čo pripraví Európska Európsky úrad, aby tu bola teda lepšia forma kontroly dohľadu. Ďalej synergie s e, inými orgánmi poradnými pre rovnosť a tak ďalej. Nechceme vytvárať nejaké nové orgány, nie. Chceme, aby tu bolo silnejšie prepojenie na orgány, ktoré už existujú, napríklad v dôsledku smernice o voľnom pohybe. Potom zlepšený prístup pre zraniteľné skupiny znova personalizované služby dostupné vo viacerých jazykoch a zásadanie diskriminácie. Toto chceme zdôrazniť, že to je vlastne základ e, dobre fungujúceho trhu práce. A ďalšia dôležitá vec, integrácia existujúceho systému sťažnosti v celom tomto procese. A ja viem, že náš spravodajca sa už teší na ďalšiu spoluprácu s pánom Beckerom a tými podacami tak, aby to riešenie, k ktorému sa dopracujeme, bolo čo najlepšie pre používateľov služby EURES. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz Laura, nech sa páči za FDD. Grazie presidente e soprattutto grazie al, al Ďakujem pani uh, predsednička. Chcela by som sa poďakovať predovšetkým pánovi spravodajcovi Bergerovi. Uh, Zdá sa, že tie pozmeňovacie hm, návrhy sú vnímané spravodajcom nielen ako e, kritika, avšak ja si myslím, že Európa už e, ponúka nástroje, ktoré sú efektívne a ktoré, ktorými môžeme dosiahnuť dostatočnú a správnu e, synergiu a dosiahnuť zamestnanecké záležitosti, ktoré by boli v poriadku. Nemyslím si, že tento návrh bude nejaký všeliek na veľkú nezamestnanosť, ale minimálne môže v určitom zmysle prispieť k uľahčenie situácie. Chcela by som rozdeliť eh, moje kroky do viacerých eh, častí. Predovšetkým eh, som chcela poukázať na nové záležitosti, ktoré sa ukázali v priebehu našich diskusí a takisto sme žiadali vložiť pozmeňovací návrh, v ktorých kompetencií politik práce ostane predovšetkým v kompetencii členských štátov a samozrejme, keď čítame niektoré tie návrhy, nie sú nám úplne e, povôli, ale vieme, že politiky zamestnanosti sú predovšetkým v kompetencii členských štátov. A chcela by som takisto počiarknúť ten fakt, že na komisii by sme mali pridelovať čo najmenej delegovaných e, aktov, pretože to nám uberá ako parlamentu veľmi dôležitý priestor spolupráce s členskými štátmi. E, keď sa hovorí o spoplatnených službách, to je ďalší bod, e, v takýchto časoch si myslíme, že to nie je vhodné, ani nie je na to priestor. Nemyslíme si, že prístup e, k takýmto platformám by mal byť nejak, akýmkoľvek spôsobom platforma spoplatnený Naša kolegyňa eh, eh, z GUE poukázala na to, že v niektorých eh, krajinách, napríklad ako v Taliansku, to nie je dobrovoľný základ na týchto platform, ale je povinný, ako napríklad ako platforma EURES, ktorý uľahčuje mobilitu. A myslíme si, že toto je predovšetkým spôsob, ako zefektívniť e, politiky trhu práce, predovšetkým na vnútornom trhu. Keď sme mali e, tieňové stretnutie a mali e, rozpravu, vyslovili sme sa za to, aby sme tu dali odkaz nielen na hospodárske ukazovatele, ale aj na sociálne ukazovatele, pretože častokrát neberieme do úvahy spoločenské premenné a myslíme si, že to by bolo veľmi dobré pravidlo, ktoré by sme mohli zaviesť. E, čo sa týka prístupnosti a dostupnosti, myslím si, že toto je veľká pridaná hodnota. Mali by sme komunikovať efektívnym spôsobom e, v čo najširšej možnej miere o príležitostiach, ktoré sa naskytujú z európskej e, úrovne. Ja som o tom hovorila už e, v mojom predloženom návrhu o ochranných bezpečnostných e, pomôckach. Avšak e, mohli by sme napríklad vytvoriť aplikáciu na smartfóny, ktorá by otvorila väčší priestor na výmenu informácie, ktoré by takýmto spôsobom boli oveľa prístupnejšie. Nechcela by som, aby takáto mm, metóda sprístupňovania informácií bola braná na ľahkú váhu, pretože mladí ľudia majú veľmi priamy kontakt jeden medzi druhým a myslím si, že toto je príležitosť, eh, ktorý môže Európa využiť, aby informácia jednoducho sprístupnila lepším spôsobom a hlavne efektívnejším spôsobom pre mladých ľudí. Myslím si, že o tejto téme by sme mohli diskutovať viacej do hĺbky. V súčasnosti, keď pracovník stojí pred eh, možnosťou eh, odísť do inej krajiny a nájsť si prácu, eh, jeho snahy by sa nemali vyčerpať pri tomto kroku, ale mala by mu byť poskytnutá aj dostatočná podpora v tom, keď sa začne začlenovať do novej reality, ktorú so sebou prináša nové pracovné miesto. Myslíme si, že pracovníci by mali mať absolútne e, voľný prístup k takýmto aplikáciám a to zadarmo. Samozrejme sú to údaje, ktoré by mali byť e, verejné a to tak e, ponuky, ako aj rozličné dotazníky, pretože to naozaj spestruje ponuku na trhu prá- na trhu práce, ktoré sa tak môže samozrejme aj lepšie propagovať. V neposlednom rade mali by sme e, diskutovať aj o zlepšení vnútornej ponuky na trhu e, práce. Ja som samozrejme e, otvorená v spolupráci s kolegom. Samozrejme, keď ideme do detajlov, častokrát kritizujeme mnohé body, ale ja sa teším na spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. Thank you, Mr. Mann. Ďakujeme. A teraz pán Mann, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Keď sa píše správa a je tam skoro 7 pozmeňovacích návrhov, tak potom tá správa buď to je otrasná, lebo sa musí veľa vecí doplňať, ale toto je presný opak, toto je naozaj veľmi dobrá správa. A keď sa pozrieme na to, ako sa k tomu postavili poslanci, máme tu mnoho pozmeňovacích návrhov, ktoré smerujú všetky rovnakým smerom a toto je podľa mňa pozitívny signál. Pokiaľ ide o to, čo urobiť na európskej úrovni, čo tu spustiť, aby tu bola naozaj európska pridaná hodnota. Myslím, že táto je evidentná. V prípade týchto partnerstiev EURES má dobré výsledky, sú tu dobré skúsenosti u nás v svetských krajinách, tu tiež zastúpených. Myslím, že sú tu úspešné modely, ktoré sa čiastočne vnímali kriticky, ale dôležité bolo niečo iné. Toto potrebujeme. Ak naozaj mladí majú byť mobilnejší, musíme ich podporiť mechanizmami. Na to máme inštitúciu. Keď inštitúcia bude robiť to, čo chceme, a na to poukazujem v pozmacích návrhoch, od rôznych skupín, tak potom sa nám naozaj podarí dosiahnuť kvalitu, profesionálitu, rozumnú výmenu. Toto nesúvisí priamo s peniazmi, nepriamo samozrejme, hej, ale súvisí to s ľuďmi, ktorí povedia áno, budeme dávať informácie kvalifikované a toto chceme. Viac Európy a nie menej Európy. Heinz, ty si poukázal na to, že sociálnych partnerov je potrebné zapojiť Áno, je tu zo pár návrhov. A ja si myslím, že by bolo dobré, Heinz, keby si sa pozrel na môj návrh s kolegom Šulce. Je to 670 zbliženie národných partnerov pri príprave národných programov pred zaslaním na koordinačnú kanceláriu. Tako sa to dá robiť. Máme skúsenosti v členských štátoch so zapojením sociálnych partnerov. V Nemecku je to zjavné, že to pristalo k určitým úspechom. Ja som pred chvíľou e, videl, že máme najnižšiu nezamestnanosť v histórii a to neprišlo od nikiaľ. Je to výsledkom toho, že máme naozaj aktívnych partnerov, ktorí hovoria áno, chceme riešenia, Chceme, aby sa poskytovali pracovné miesta a to nie hociaké, ale naozaj kvalitné a na toto tu máme takéto inštitúcie, ktoré nás budú podporovať. Takže Heinz, zapojenie sociálnych partnerov, toto si želajú mnohí a takýmto spôsobom by sme to mohli aj dosiahnuť. Druhá pre mňa dôležitá oblasť a Videl som to aj v iných pozmeňovacích návrhoch. Ide o to, že členské štáty by mali mať výnimku v prípade, že zamestnávateľia majú možnosť nejakú ponuku nezverejniť, keď ide o určité kvalifikácie, kompetencie. Toto je podľa mňa dôležitá téma, dôležitá oblasť. Teraz e, stáže. O tom je potrebné sa ešte podhovárať. Je dôležité, aby tieto miesta neboli zneužívané teda tu sa niekto zamestná, nedostane peniaze, dajme mu čas. Toto vidíme veľmi často, takže naozaj je potrebné to uplacirovať tak, aby e, títo stážisti tieto miesta boli naozaj iné kvality než normálne pracovné miesta. To je veľmi dôležité. A ešte posledná vec. Tieto hraničné partnerstva v rámci Euresu máme celý katalóg možností a môžeme sa mohli zamyslieť nad tým, že by sme mali napríklad e, také viacjazyčné publikácie, pretože nie každý e, žije v takej časti krajiny, kde bude naozaj pracovať. Často nemajú jazykovú vybavenosť, čiže viacjazyčnosť, toto je veľmi dôležité. Ja viem, že si to vyžaduje financovanie, ale sú tu rôzne možnosti. Nemôžeme im povedať, choď na internet, e, tam sa dočítaš nejaké 3 krátke paragrafiky a potom budeš všetkému rozumieť. Takže nie naozaj obsažné veci a myslím, že to už je aj k určitej forme k dispozícii. Takže toto Heinz podľa mňa je cesta vpred. Myslím si, že táto požiadavka mobility nesmie ostať len na papieri, ale že sa musí patrať aj do praxe. To je dôležité pre nás všetkých a takto možno aj získame viac súhlasu na strane našich občanov pre spoločnú Európu. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz pán Lenners. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne aj Heinzovi Beckerovi za jeho správu. Ďakujem s Tomasom. Ja si myslím, že takou papimacích návrhov nevypovedá o zlej kvalite tejto správy. Naozaj myslím, že tá miera zhody je veľmi vysoká a malo by sa nám podariť veci dotiahnuť do zárneho konca. Povedal by som, alebo zopakoval tri veci, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité. Poprvé, ak naozaj chceme využiť potenciál cezhraničnej mobility v EÚ, myslím si, že naozaj sa musíme snažiť hľadať cesty, aby členské hry, ktoré sú susedmi, aby tieto užšie spolupracovali. Toto musíme využiť. Toto je dôležitosť siete EURES v pohraničných regiónoch, lebo tam ja vidím veľký význam v boji proti nezamestnanosti. Regióny, kde ľuďom stačí prekročiť hranicu a možno už nájdú pracovné miesto. Čiže možno by boli nejaké možnosti, ako toto posilniť, túto cezhraničnú perspektívu v tomto návrhu. To bola prvá vec. Druhá vec, a to už tu odznelo, súkromné služby zamestnanosti, ich zapojenie. Myslím, že v mnohých krajinách sú skúsenosti veľmi pozitívne so zapojením súkromných subjektov. Niektoré krajiny takéto skúsenosti ešte nemajú a podľa mňa je veľmi dôležité, aby boli súčasťou siete EURES, pretože môžu byť naozaj výraznou pridanou hodnotou. A ešte posledná vec z vlastných skúseností od nás doma. Mám takú skúsenosť, že mnohí po vycestovaní zahraničia mali nejaký problém s daňovými orgánmi, teda zdaňovanie, dvojité zdaňovanie, nejasnosti o tom, kde akú daň zaplatiť a tak ďalej. Bilaterálne zmluvy o zdaňovaní, ktoré majú členské štáty medzi sebou. Takže toto je veľmi dôležité už v sieti EURES informovať potenciálnych pracovníkov o takýchto otázkach. Hovorili sa o sociálnom zabezpečení, ale tá daňová komponenta tam zatiaľ nie je a mala by tam byť tak, aby ľudia potom neboli sklamaní alebo nemali problémy následne, pretože toto ich môže odrádzať. Takže toľko z mojej strany a želám vám veľa úspechu v ďalšej práci na tomto návrhu. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz Sofia Rebeira. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som sa v prvom rade poďakovala spravodajcovi. Kolegovi Beckerovi naozaj odviedol obrovský kus práce. No a k tomu, čo tu odznelo, by som snad ešte doplnila zo pár vecí. Aj ja pochádzam z juhu, konkrétne z Portugalska. A keď, sa to hovorím, keď hovoríme o cezhraničnej mobilite, tak uh, často implicitne e, sa akoby vyjadruje, že mladí by mali mať povinnosť vycestovať do zahraničia, že by sme ich mali k tomu pobádať, ale to si nemyslím, že je správne. Malo by ísť za každým len o možnosť. Možnosť sám sa rozhodnúť pracovať alebo nepracovať v zahraničí. Je mnoho ľudí, ktorí chcú skôr pracovať vo vlastnej krajine. Aj to je predsa pochopiteľné a musíme to rešpektovať. Čiže musíme sa obracať na tú skupinu mladých, e, ktorá takúto možnosť bude mať potom voľbu využiť. Čiže ako možnosť. Nezamestnanosť mladých je naozaj veľmi vysoká v mnohých krajinách a zodpovednosť je na pleciach nás všetkých. Zodpovednosť za to vytvoriť možnosti, nájsť si prácu v zahraničí, ak to príslušná osoba chce. Súhlasím s tým, čo povedal pán Lenner v súvislosti s daňovými povinnosťami, s daňovou problematikou. A ešte z trochu iného súdka, aké ďalšie problémy blokujú takúto mobilitu. Máme tu naozaj kvalifikovaných ľudí v našich krajinách, ktorí aj chcú pracovať v zahraničí, ale je pre nich ťažké priamo sa obrátiť na zamestnávateľov, lebo si to neuznávajú ich kvalifikáciu. Čiže aj tu je potrebné veci zlepšiť. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Teraz pán My Time. You had asked for the floor, Mr. Hlasili ste sa o slovo? Nech sa páči. <coughs> Merci, madame. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. No, pokiaľ ide o EURES. Ja som si vypočul všetkých, ktorí tu vystúpili podporiť mobilitu pracujúcich, dať im možnosť zamestnať sa v iných krajinách EÚ, hlavne ide o mládež. No áno, áno, to je pekné, super, je to také zbožné želanie, ale máme tu určité obavy a to, že v konečnom dôsledku budeme presúvať ľudí z chudobnejších krajín do krajín, kde sú vyššie mzdy, dokonca vynikajúce, ale ide o krajiny, kde už existuje istá vysoká miera nezamestnanosti. Čiže vyprázdnime krajiny pôvodu, tam, kde sú tie mzdy veľmi nízke, budú odchádzať aj mladí, diplomovaní, vzdelaní do krajín, kde sú mzdy dobré a tam nedôjde k zníženiu nezamestnanosti. Čiže takýmto spôsobom sa bude problém presúvať z jednej krajiny do druhej. No a čo bude toho dôsledkom. EURES bude nástrojom v službách agentúr v krajinách, kde sa takéto agentúry využívajú. To budú ďalšie príjmy pre tieto agentúry, ale o aké agentúry pôjde, Ide o také, ktoré pracujú pre veľké skupiny, napríklad e, v prípade stavieb alebo v námornej doprave. Čiže takýmto systémom naďalej budeme obohacovať veľké skupiny, ktoré profitujú e, z ľudskej beznádie a hľadajú si zamestnancov, ktorí vo svojich krajinách majú veľmi nízke mzdy pretože vo Francúzsku často tieto mzdy sú dvojnásobné v porovnaní s krajinou pôvodu, ale stále sú oveľa nižšie. Je to polovica našich bežných francúzskych eh, miest. Čiže toto je to, čo môžeme dosiahnuť, keď sa mm, budeme takouto cestou uberať. A keď sa pozriete na to, čo sa teraz deje v prípade cestnej eh, dopravy, eh, snaha presadiť minimálnu mzdu a tak ďalej, ja myslím, že to sa rozšíri aj do ďalších sektorov a že by sme naozaj mali byť radšej obozretní. Ďakujem. Thank you, Madam Sander. A teraz pani Sander, nech sa páči. Si, madame. Ďakujem pekne. Remercier. Dovolte mi, aby som sa poďakovala spravodajcovi za jeho prácu, za jeho entuziasmus a naozaj aj veľké odhodlanie na túto tému. Ja by som tiež chcela zdôrazniť dôležitosť zohľadniť cezhraničný aspekt v prípade tejto témy. Mobilita sa možno vníma ako príležitosť, ale niekedy sa to nedeje tak, ako by sa malo. A myslím, že tá cezhraničná mobilita, že toto je práve vec, ktorá poskytuje okamžite vynikajúce príležitosti, poskytuje mnoho výhod. Čiže a ja som chcel to teda zdôrazniť, túto cezhraničnú mobilitu, že toto je vec, ktorú je potrebné podporovať a postarať sa o to, aby EURES zdôr, zdôrazňoval alebo zohľadňoval tento cezhraničný aspekt. Samozrejme, otázka jazyku vystáva v prípade mobility vo všeobecnosti a to platí aj pre tú cezhraničnú mobilitu. Ja ako poslankyňa Európskeho parlamentu si myslím, že by sme mali podporovať výuku cudzích jazykov, no ale kým e, sa toto podarí dosiahnuť, je potrebné, aby aj v Eurese boli určité nástroje, také, ktoré umožňa informovanosť v rôznych jazykoch, tak ako povedal kolega Mann. Ďakujem. Thank you. And Madame Moran Chartier. Pani Moran Šantie, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som rada uvítala prácu kolegu Beckera, ktorému sa podarilo ten potenciál Euresu spoznať, rozšíriť. A chcem sa poďakovať aj kolegom, ktorí už v diskusii vystúpili. Ja by som na tomto mieste teda zdôraznila jednu vec a to, že v prípade Euresu nevystávajú nejaké otázky a tí, ktorí spochybňujú Eures, tak uh, tí ako by chceli sproti dejinám. Prečo si to myslím? Je to fakt jednoduché. Mobilita, mobilita mladých, ktorú podporuje Eures, dáva týmto mladým ďalší potenciál na získanie pracovného miesta tejto prvej fáze, teda nájdenie prvého pracovného miesta s pomocou Euresu, na to nadvezuje druhá fáza a to, že geografická mobilita rozvíja profesionálnu mobilitu a toto je veľmi dôležitý faktor pre udržanie si pracovného miesta. Čiže tu nevystávajú žiadne otázky Ja si myslím, že akékoľvek odkláňanie sa je naozaj prekonaná reakcia. Naopak, EURES musíme vnímať ako doplnkový nástroj, taký, ktorý mladým umožňuje popasovať sa s nezamestnanosťou. Nechať mladých tam, kde bývajú, tam, kde žijú, to istotne povedie ke zvýšeniu rizika ich dlhodobej nezamestnanosti. Naopak, rozvíjanie ich mobility, to zlepší ich zamestnateľnosť a to trvalým spôsobom. Čiže si myslím, že je to politická zodpovednosť nás všetkých, bez ohľadu na to, z akej krajiny sme a bez ohľadu na to, z akej skupiny pochádzame. Myslím, že je to naša povinnosť podporiť správu kolegu Bekera. Ďakujem. Thank you very much for... Ďakujem veľmi pekne za všetky vaše pripomienky. A možno pán Becker eh, by chcel povedať ešte povedať sa pár slov predtým, než prejdeme na ďalší bod programu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán, pani predsednička. Budem ďalšiu polhodinu rečniť. Naozaj veľmi rýchlo. Nie, ospravedlňujem sa. Chcel by som sa poďakovať za všetky e, príspevky. K jednotlivým e, aspektom by som však rád povedal ešte niekoľko slov. A čím viac z toho máme čo povedať v súvislosti s tieňovými spravodajcami, o to viacej budeme musieť hovoriť ešte potom na výbore. E, čo sa týka žiadosti, aby rovnaké práva, aké majú zam, zamestnanci, sa vzťahovali na praktikantov. O tom nie je žiadna diskusia. Musíme byť veľmi presní a nastaviť správne zákonné vzťahy, aby sme takéto e, rôznorodé e, zaobchádzanie nepripustili. Samozrejme, mladí ľudia musia byť správnym spôsobom zamestnávaní. Ja verím, že azda došlo k nejakému nedorozumeniu. Hovorili ste, že EURES členovia ja som, ja som to nenašiel tak, ako ste to vy hovorili. A verím, že dnešný systém, keď sa na neho pozrieme dnes, rozpoznávame a uzna, uznávame, že v Európe máme mobilitu pracovnej sily 0,3 A to je zanedbateľné číslo. V USA je to až 20 krát také číslo. Takže naozaj má zmysel hovoriť o problémoch dnešného systému. Preto prosím o porozumenie eh, pri rozvíjaní potenciálu novej platformy. Ja súhlasím s tým, že komunikácia je nesmierne dôležitá, pretože tento nový projekt bude úspešný iba vtedy, ak ho ľudia budú poznať a budú ho využívať. Ľudia musia vedieť, že nejaký EURES existujú. Z ľudí, ktorých poznám, ho poznajú e, veľmi málo, iba v určitých kruhoch, ale stále je to málo ľudí. Ja sa takisto hlásim k tomu, že bezbariérový prístup musí byť zabezpečený aj v internetovom e, prostredí. Rozlišovanie partnerov. Áno, mobilita v európskom zmysle musí vytvoriť určitý púl ľudí a, a je samozrejme bez diskusie, že nemôžu existovať akési národné obmedzenia, pretože to ide e, priamo voči akémukoľvek projektu na európskom úrovni. A chcel by som povedať veľmi jasne, že neexistujú ďalšie náklady, e, ktoré by vznikali uchádzačom o zamestnanie. To nesmieme ich zaťažovať e, viac a musíme bojovať za to, aby tieto nástroje boli naozaj e, zadarmo. Myslíme si, že toto je veľmi dobrý prvok. Ďakujem za príspevok, ktorý požadoval viacej kontroly. E, tie aj predvídame sociálni partnery a tu by som chcel uh, povedať k tomu, čo povedal Tomás Mám, to je evidentné. Význam sociálnych partnerov je nesmierne dôležitý. Uh, to a to aj v zmysle pracovného trhu a pracovnoprávnych vzťahov. A tento aspekt uh, musí riešiť uh, úrad, uh, respektíve príslušný orgán, ktorý ich bude koordinovať. Áno, musíme mať mobilitu, ktorá je kvalitatívne na vysokej úrovne. Nechceme tu mať čo dočinenia s nejakým prvkom, ktorý spôsobuje cenový dumping. Musí to byť naozaj kvalitatívne veľmi vysoké úrovne e, zamestnania. Samozrejme, nejedná sa, ma, nemá sa jednať o iba o nejakú web stránku, ale naozaj o nástroj zamestnanosti na európskej úrovni a z to je to, k čomu musí Euros e, byť. Myslím si, že aj pripomienka, ktorá sa týkala Európskeho semestra, je veľmi dobrá a dôležitá. A myslím si, že s tým úzkom musí byť práve Eures e, portál previazaný, aby členský štát jednoznačne vedel, akým spôsobom má s týmto nástrojom naložiť, aby vedeli e, odpovedať na požiadavky trhu práce. A tak to má byť, ale potom musia byť samozrejme členské štáty byť brané za odpovednosť. Synergia, samozrejme, nediskriminácia je takisto veľmi dôležitý aspekt, ktorý plne podporujem. E, e, kolegyňa, ja som e, vaše pripomienky nevnímal nikdy ako kritiku. Nevnímam to ani ako kritiku EURES by takisto nemal byť vnímaný ako niečo, čo e, znesie zo sveta nezamestnanosť. Je to niečo, čo podporuje mobilitu. A ktorý má podporiť politiky zamestnanosti v jednotlivých členských štátoch. Tak potom EURES eh, by mal prispieť k dynamizácii politik eh, trhu eh, práce a nie uložiť ich na spánok. Naopak, mal by ich aktivizovať, čo sa týka sociálnych ukazovateľov. Samozrejme, kde bude vhodné umiestniť, to si ešte overíme, ako aj zlepšený prístup pre mladých ľudí. V skutku využívanie E, smartfónových e, aplikácií dáva zmysel. Vieme, ako komunikujú e, mladí ľudia. A osobne si myslí, že, že práve prístup na osobnom počítači musí byť zabezpečený. Samozrejme je dôležité aj prechod do iných štátov, Samozrejme, nechceme tomu ustanovovať nejaké rozpočtové hranice na európskej eh, hranice. Avšak aj jednotlivé členské štáty, respektíve domovské štáty, musia podporovať mobilitu. A blížim sa už ko koncu našich pripom- mojich pripomienok. Samozrejme, uchádzači o zamestnania nesmú byť zneužívaní a nesmú byť vnímaní ako zdroj e, lacnej práce. Ľudia na stážach a praktikanti sú ľudia, ktorí vstupujú na trh práce a musíme sa zasadiť o to, aby takíto ľudia neboli zneužívaní. Čo sa týka cezhraničných partnerstiev a viacjazyčných publici, e, publikačnej činnosti, tomu samozrejme hovorím áno, musíme si byť istí, že využijeme každú jednu šancu na to, aby sme zvýšili potenciál mobility z 0,3 e, e, Čo sa týka jednotlivých regionálnych aktivít, mali by sme si dať dodatočnú úlohu aby sme oslovili regióny, aby medzi sebou vakon, vykon, spolupracovali. Čo sa týka e, súkromných sprostredkovateľov e, práce, tam samozrejme sú záležitosti e, sociálneho poistenia a títo súkromní sprostredkovateľia musia mať správne informácie mladí ľudia nesmú mať povinnosť alebo nesmú byť donútení odchádzať do zahraničia. To je nedorozumenie, kolegyňa Ribeiro. Musia mať tú možnosť a musia mať k dispozícii ale e, ponuku. To je v takejto forme, čo sa týka e, pohybu. To sú, tu sú stále e, problémy vo vzájomnom uznávaní kvalifikácií. Platforma EURES požiadavky jednotlivých eh, zamestnávateľov. Tam práve platforma EURES eh, by mala prispieť k vzájomnému uznávaniu týchto dokumentov. Ja sa neobávam toho, že pracovná sila z krajín s nízkymi e, e, príjmami spôsobí v krajinách s vysokými príjmami problémy. Pokiaľ krajina má k dispozícii voľné pracovné miesta, potom by sa tieto miesta mali zaplniť kvalifikovanými ľuďmi z Európy, a to bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú. Nebojím sa takejto hrozby. A to predovšetkým, pokiaľ e, mzdové tarify majú rozličné e, úrovne v jednotlivých štátoch čo sa týka mobility a otázka jazykovej bariéry musí byť veľmi jednoznačne vyriešená. Vnímame komisný návrh veľmi uh, eh, veľmi eh, dobre a myslím si, že váš potenciál je taký obrovský, že tu máme naozaj veľmi dobrú príležitosť, aby sme zvlášť pre mladých ľudí zvýšili ich potenciál zamestnateľnosti a to je veľmi dôležité, to je vlastne dodatočný a prínosný efekt. Ja by som sa chcel poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za ich e, spoluprácu a dúfam, že diskusiu v najbližších týždňoch úspešne uzatvoríme. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Becker, a ďakujem za váš príspevok. Ja by som dodala ešte niekoľko záležitostí. Vrátime sa k pani Šartie a k pani Ribeiro, ale dám vám informácie, ktoré sa týkajú časového rozvrhu. Prijatie na výbore EMPL správy o Eurese je naplánovaný, naplánované na 7. mája. Čiže tu je drobná zmena v časovom rozvrhu. Takisto by som chcela povedať k bodu 12 na našom programe. Nebudeme mať čas na diskusiu o ňom, avšak bude tu termín na prekladanie pozmeňovacích návrhov, ktorý je stanovený na 3. marca a prijatie na výbore EMPLY je stanovené na 24. marca. Keď hovoríme o rozhodnutí, ktorým sa zriaďuje výber pre sociálnu ochranu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2004-689, máme stanovený termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov 3. marca a prijatie na výbore EMPLE je stanovené na 24. marca 2015. K bodu 15 našeho programu Mestský rozmer politik EÚ, ako som spomenula už na začiatku našeho stretnutia, e, pani spravodajkyňa Evelyn Regner tu dnes nebude, avšak e, poskytla mi niektoré poznámky, k jej návrhu a predložila návrh stanoviska, ktorý sa bude sústrediť na 5 bodov. Predovšetkým mesta a obce by mali byť viacej zaangažované v regionálnych e, procesoch, ako sú napríklad investičné plány. A takisto sa očakáva nárast sociálnych investícií ktoré by nemali byť obsiahnuté vo výpočte verejného deficitu. To je taká všeobecná rozpočtová pripomienka. A ona osobne potom ešte poukáže na subsidiaritu a proporčnosť, e, ktoré sú nesmierne dôležité v prípade miest a obcí vzhľadom na veľmi intenzívny program. Budeme mať všetci obmedzený čas k týmto hlavným bodom, avšak bude mať spravodajkyňa priestor na vysvetlenie svojej pozície a chce sa s vami podeliť vo všeobecnosti o to, že práve urbánne e, oblasti sú veľmi dôležité pri dosahovaní hospodárskych cieľov. A e, teší sa na prerokovanie všetkých vašich predložených pozmeňovacích návrhov. A o tom sa bude diskutovať aj s teňovými spravodajcami v nadchádzajúcich týždňoch. Termín na prekladanie pozmeňovacích návrhov je stanovený na 3. marca a prijatie na výbore EMPO sa očakáva 1. apríla tohto roku. Teraz sa môžeme vrátiť k bodu 10 našeho programu. To je takisto veľmi dôležitá správa, predovšetkým pre sociálnych partnerov, ale samozrejme aj pre nás na tomto výbore. A teraz eh, by som dala slovo pani Elizabeth Moren Chartier. Nech sa páči, máte slovo. Merci, madame la... Ďakujem pekne, pani predsednička. Čiže v tejto správe ide o návrh smernice parlamentu a rady, pokiaľ ide o námornú dopravu, respektíve pracovníkov v tejto oblasti. Námorníci, ona by sa vyvinula kontext, sú vyňatí momentálne z určitých smerníc, v ktorých ide o ochranu pracujúcich. Čiže je naozaj dôležité, aby sme sa im venovali v samostatnom texte v celej komplexnosti. Rada by som sa poďakovala všetkým tým spravodajcom, Anis Jungerus, Lula Tornes, za SAD a za ALDE, Anegerik eh, za ECR, Patrick Learik za GUE, Jean Lambert za Zelených, a Leticia de Gin za EFDD. Spravodajcovia sa naozaj zaangažovali do našej práce strategicky, vychádzajúc samozrejme z sekretariatu nášho výboru. tam Peto, toho tu vítam, ten sa tiež veľmi angažoval. Čiže išlo mi o to, po konzultáciách s sekretariatom, aby sme od samotného začiatku našej práce mali všetky potrebné informácie, preto sme mali zasadnutia tieňových spravodajcov aj so zastupcom komisie a rady na túto tému. No. A následne som teda vypracovala tú správu a bolo k nej predložených 34 pozmeňovacích návrhov zo strany EPP, to sú 2, 19 SAD, 2 z ECR, 2 od ALDE a 1 od zelených a ešte 5 od FDD a 3 od nezaradených. Ďakujem pekne všetkým poslancom, ktorí tieto konštruktívne návrhy pripravili. Naozaj to odráža aj ten duch našej práce počas prípravy mojej správy. A naozaj sa teším, že z celkového počtu návrhov 16, 16 tých 34 je takmer identických s textom správy, čiže naša koordinačná práca, snaha odraziť tam názory všetkých. Myslím, že toto sa vďaka tomu podarí. Našim všeobecným cieľom všetkých spravodajcov je, aby sme boli čo najvernejší dohode medzi sociálnymi partnermi a dopravcami v námornej doprave. Takže tých 16 návrhov spomínala som, že sú identické, ďalšie sú často zlučiteľné so správou respektíve aj s dohodou, ktorú som spomínala. Ide hlavne o návrh 19 pána Lavrie, kde sa zdôrazňuje význam malých a stredných podnikov pri inkluzívnom raste, alebo potom 22 od SAD, kde ide o význam dohovoru o práci námorníkov mm, Medzinárodnej organizácie práce na zlepšenie pracovných podmienok týchto osôb. Niektoré návrhy, konkrétne 21 a 23, upozorňujú na nadmernú byrokraciu pre malé a stredné podniky. Tomu sa musí venovať náležitá pozornosť. Na mnohé návrhy zdôrazňujú význam zlepšenia pracovných podmienok pre námorníkov O toto nám vo všeobecnosti aj ide. Ďakujem pekne Jean, ktorá odchádza síce, ale bola veľmi aktívna v práci na túto tému. Technické problémy, ktoré by mohli vyvstať, tieto sa budeme snažiť čo najlepšie vyriešiť. Pokúsime sa zistiť, čo sa dá zapracovať úplne čo čiastočne, ale je tu jeden technický problém, ktorý ma napadá hneď, to je 18 od EFDD. Toto je legislatívna správa a v prípade takejto správy nemáme možnosť odkazovať na iné než existujúce oficiálne dokumenty. Čiže dohoda medzi sociálnymi partnermi a dopravcami momentálne nemá povahu oficiálneho dokumentu, Čiže my si to môžeme v úvahách zohľadniť v našej práci, to je jasné, ale nemôžeme na to priamo v texte odkazovať. Keďže je to ešte zopakujem legislatívna správa, ide o legislatívny postup. Dobre, takže to je v zásade to, čo som chcela povedať. Pokiaľ ide o moju správu a návrhy k nej predložené, pokiaľ ide o tú dohodu, ktorú som pred chvíľou spomínala, ešte si spomínate, že som v tej správe poukázala nové technológie, tak aby sa konzultovanie partnerov mohlo nejakým spôsobom zdôrazniť. Na tomto sa zhodli všetky politické skupiny. Takto. Niektoré to podporujú viac, niektoré sú ešte obozretnejšie. Na najbližšej schôdzke tá bude v Štrasburgu 12. počas teda pléna, 12. marca to tam bude. Tak tam sa o tom môžeme pozhovárať a pripraviť kompromisné návrhy, také, ktoré bude schopná podporiť väčšina našich kolegov, čo najväčšia väčšina. A zohľadníme samozrejme aj stanovisko výboru pre rybolov. Pani Lope Fontanie tam pôsobí a ešte nám pomôže zapracovať stanovisko výboru pre rybolov. A ešte úplne na záver chcem poukázať na lingvistické chybičky, ktoré sa vlúdili. Ja som svoju správu predložila vo francúzštine a je tam určitý rozdiel v anglickej verzii. Ide o 5.2 bod 5.2, návrh 15 mojej dielne, odkaz na odsek 1 a 2. To sa tam doplní tak, aby tu bol súlad so sociálnymi partnermi. A potom v anglickej verzii slovičko transferred sa e, pozmení tak, aby zase znova to bolo zosúladené so sociálnymi partnermi. Takže toľko z mojej strany. Ráda si teraz vypočujem reakcie zo strany kolegov, deňových spravodajcov. Ďakujem pekne. Well, we Ďakujem pekne. Nemám veľa času k dispozícii, takže poprosila by som, aby každý sa vyjadroval skutočne stručne a úderne. A teraz dáme slovo nášmu rečníkovi, ktorý to určite zvládne. Áno, ďakujem pekne. Pokúsim sa hovoriť tak, ako ste požadovali. Chcem sa v každom prípade poďakovať za túto správu, tú prácu, ktorú ste odviedli. Dovolte, aby som povedal následovné. Skupina SAD podporujete hlavné línie vo vašej správe a to preto, lebo podporujeme tie dohody medzi sociálnymi partnermi. To je dôležité na tejto správe je dobré, aby sme mali stretnutie v marci. Som pevne presvedčená, že budem môcť potom pracovať na tých pozmeňovacích návrhoch, ktoré boli predložené. No a potom samozrejme nesmieme zabudnúť ani na úvodné ustanovenia. Z hľadiska našej skupiny je prioritou to, aby správa ako taká sa zameriavala na to, ako zlepšiť situáciu námorníkov, musíme využiť aj všetky disponibilné moderné, moderné technológie, to je pozitívna vec, to umožní zlepšiť život námorníkov. Keď teda tie technológie máme, prečo ich nevyužiť? To by bol môj príspevok v zásade. Ďakujem pekne, som presvedčená, že budeme mať ďalšiu dobrú spoluprácu, na ktorú sa teším. Thank you very much. Ďakujem pekne. Teraz pán Gerike za EKR. Ďakujem, Frau Vorsitzende. Vážená pani predsedníčka, chcem sa poďakovať spravodajkyni za veľmi dobrú spoluprácu. Myslím si, že spoločne sa nám podarilo dosiahnuť dobrú správu, dobrý materiál, vo vzťahu ku komisii. Predovšetkým dbáme na dialog s sociálnymi partnermi, zohľadnili sme ich stanovisko. Bol by som obozretný pri niektorých ďaleko siahlých pozmeňovacích návrhoch. Ja som vlastne iba na dvoch miestach spomenul malé a stredné podniky. Totiž to je veľmi dôležité sa zamerať na malé a stredné podniky v modrom hospodárstve. V každom prípade musíme zostať konkurenceschopní voči iným štátom, lebo presun eh, lajkové registrácie iných štátov, tomu musíme zabrániť. Dôležité, aby na aby v vodstvách EÚ boli férové pracovné podmienky. Preto je tu pozmeňujúci návrh 21. Potom, pokiaľ ide o môj druhý pozmeňujúci návrh, to je 23. Tam ide o možnosť praktickej implementácie a s tým súvisiacimi nákladmi práve pre malé podniky, naša politická skupina by chcela apelovať na to, aby v rámci pozmeňacích návrhoch sme sa skutočne zamerali na prešetkým technicko-právnické otázky, aby sme o tom diskutovali naprieč politického spektra vecne, ale samozrejme je dôležité zapojiť aj sociálnych partnerov. Jedna vec je jasná, túto legislatívu predsa chceme zosvedčiť preto, aby sme mysleli na našich pracovníkov, aby mali istotu a pokiaľ ide malé stredné podniky v modrej ekonomike, chceme, aby sa ďalej rozvíjali. To je malo byť naše všeobecné zameranie. Ďakujem pekne. Thank you. I'll... Ďakujem pekne. Teraz pani Dlabajová z ALDE. I'm speaking on behalf of... Ďakujem pekne. Teraz hovorím v mene Ula Turnes, čo je naša spravodajkynia Tieňová Chce sa poďakovať za dobrú správu, dobre pozmeňujúce návrhy, výbornú spoluprácu, pokiaľ túto správu. Ako už bolo skonštatované na, výbor, na výmene názorov, sociálny partner dosiahli zhodu, pokiaľ je túto tému. A ja si myslím, že to by sme mali rešpektovať. Prvý návrh správy sa mierne odkláňal od dohody sociálnych partnerov. Spravodajkne hovoril o tom, že tu boli určité Eh, lingvistické problémy, ktoré sa takto vyriešili. Takže keď tu je zhoda sociálnych partnerov, politické skupiny, v tej súvislosti predložili množstvo pozmeňacích návrhov, ktoré ale stále sa odkláňajú od tej dohody. Je dôležité zohľadniť samozrejme to, že je tu tá zhoda a že tu vlastne bol text, ktorý predložili sociálni partneri a že to sú citlivé otázky. Myslím si, že nie je to veľmi šťastná konštelácia. Pokiaľ je naše skúsenosti s politikami trhu práce v Dánsku, Ide o to, že dohody sociálnych partnerov sa musia rešpektovať, politici ich nesmú meniť. Dohoda sociálnych partnerov bola a je a bude úsmerením pre práce ULE, pokiaľ ide o ďalšiu prácu vo vzťahu podňacím návrhom mene ULI, sa chcem poďakovať spravodajkyni, tieňovým spravodajcom a teším sa ďalej na ďalšiu spoluprácu. Thank you. Uh, I'll give the floor to... Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán Learik za GUE. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsednička. Aj ja sa chcem poďakovať pani Moran Šarte za jej správu a za ostatnú prácu. Námorníci naozaj majú tvrdú prácu za akýchkoľvek klimatických podmienok, námorných podmienok, ktoré sú často veľmi dôležité je to taká istá anomália, že nie sú súčasťou tých smerníc, ktoré sa týkajú sociálnych práv na európskej úrovni. Toto je anomália, ktorú chceme touto smernicou a touto správou napraviť. E, do veľkej časti ide o transpozíciu dohody medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Pokiaľ ide o teda túto dohodu, túto sa snažíme pretaviť do práva. O toto nám ide. Máme tu viac pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú v pozitívnom duchu, hlavne pokiaľ ide o sociálne rokovania, kolektívne vyjednávanie a ďalšie veci. Samozrejme, že bude potom na nás, aby sme toto po našom hlasovaní obhajili ešte aj z očí voči rade. Ďakujem. Thank you. Uh, well... Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o harmonogram, už som o tom hovorila predtým, zdá sa, že nie. schválovanie na našom výbore 1. apríla, hlasovanie na pléne. Bude to prvá, prvé plénum v máji, takže to je harmonogram. Chcela by som tu privítať všetkých mladých ľudí, ktorí prišli medzi nás. Máme tu návštevníkov, ktorí navštevili náš výbor pre zamestnanosť. Srdečne vás vítam. Nebudeme už nejako dlho pokračovať v našom zasadnutí, ale pevne verím, že tu objavíte niečo, čo bude pre vás zaujímavé, čo si budete môcť vypočuť a ešte budete mať zaujímavú návštevu tu v Európskom parlamente. Poďme teraz k ďalšiemu bodu nášho programu medzinárodný dohovor Medzinárodnej námornej organizácie o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby posádky rybárskych plavidel z roku 1995. Slovo dostane spravodajkyne Sofia Ribera. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Pani predsedníčka, ja by som sa chcela najprv poďakovať kolegyňam a kolegom za pomoc, ktorú ste ním poskytli v rámci práce na tejto správe. Takže krátke, je to určitý návrh, ktorý sa týka projektu rady, kde by mali, teda ktorý by mali vlastne ratifikovať členské štáty. Ide tu o dohovor Medzinárodnej námornej organizácie z roku 1995, pokiaľ ide o výcvik, kvalifikáciu námorníkov na rybarských pravidlách 22 členských štátov je členmi, sú členmi tejto, tohoto dohovoru, ale iba 4 štáty tento dohovor ratifikovali. Takže aký je cieľ tohoto dohovoru? Personál, teda tí námorníci na palube, by mali mať príslušnú kvalifikáciu, príslušný výcvik, príslušné schopnosti, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie ich práce. Samozrejme, toto je dôležité preukázať úradnými osvedčeniami. A tu ide o medzárny dohovor, ktorý sa týka výcviku a odbornej prípravy týchto pracovníkov. Európska únia nemôže ratifikovať tento dohovor, musia to vykonať členské štáty. No a členské štáty to nemôžu vykonať, ak nemajú, nedisponujú priamými právomocami, ak teda nedostanú v tejto oblasti príslušné oprávnenie EÚ. Totiž to ide tu o oblasť, ktorá v zásade spadá pod právomoci EÚ. Takže toto všetko je nevyhnutné na to, aby členské štáty potom mohli vykonať ratifikáciu. Iba štyri členské štáty z tohoto dôvodu doteraz ratifikovali tento dohovor preto je dôležité poskytnúť možnosť členským štátom, aby teda mohli ratifikovať tento dohovor. Dohovor sa zameriava na výcvik, vzdelávanie námorníkov. Ide to o otázku subsidiarity a ja by som chcela navrhnúť, aby parlament zaujal pozitívne stanovisko k tomuto návrhu rady. Avšak ešte musím niečo dodať. Ja som sa stretla s tieňovými spravodajcami, získala som ich stanoviská a komentáre. Chcem, aby sme túto vec schválili jednohlasne a mám tu aj stanoviská rozličných európskych grémií, napríklad aj zo strany výboru pre rybolov. A myslím si, že odhliadnúc od týchto otázok výcviku a schopností ide pre všetkým o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci e, v prípade námorníkov. A preto sú tu určité technické aspekty, ktoré sa týkajú napríklad lodí istého rozsahu. Ak to je takto riešené, neplatní to vo všeobecnosti, je to problematické. Preto my ako parlament musíme odporúčať rade a komisii, aby tieto aspekty týkajúce sa výcviku, prípravy, ale aj bezpečnosti, aby sa to tak povedať uplatňovalo, riešilo všeobecne. To znamená, že musia to uplatňovať na všetkých, aby skutočne sme garantovali vyššiu mieru BOZP. Rybolov je odvetvie, ktoré je, patrí medzi skutočne najnebezpečnejšie odvetvia vôbec. A na celom svete prichádza v oblasti rybolovu ročne o až 24 tisíc ľudí. Je skutočne dôležité, aby sme tu mali dobrý výcvik, dobrú prípravu, aby naši námorníci boli najkvalifikovanejší na svete, aby teda mohli pracovať za najbezpečnejších podmienok. No a teraz som samozrejme zvedáva na stanoviska tieňových spravodajcov. Ďakujem. Yes, well... Ďakujem. Otváram diskusiu a najprv dostane slovo pani Labajová. Madam Chair, I am speaking again. Ďakujem pekne, pani predsednička. Opätovne sa hlásim o slovo. Stále zastupujem kolegyňu Ula Turnes. Áno, dnes ako keby som pokrýval všetky správy, ale hovorím v jej mene. Ula by sa chcela poďakovať spravodajkým za návrh správy. Chcela by skonštatovať, že podporuje v plnej miere návrh spravodajkyne, avšak chceme zúrazniť to, že sociálni partnery v rámci diskusie dosiahli zhodu o tejto téme ešte minulý rok. Sme toho názoru, že pokiaľ je výbor pre zamestnanosť, je dôležité zohľadniť zhodu sociálnych partnerov a to vo všetkých aspektoch našej práce. Úla by chcela využiť toto príležitosť na to, aby poukázala na tú diskusiu, ktorá sa uskutočnila v novembri, 26. novembra, so zástupcami Európeš a Kožeka a zástupcami pracovníkov ETF a tie dohody, ktoré sa tam podarilo dosiahnuť. Takže myslím si, že je veľmi dôležité zdôrazniť prístavky týchto sociálnych partnerov a dôležité je to zohľadniť v rámci takýchto tém. Takže úla sa teší v každom prípade na ďalšiu prácu e, v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Elena. Ďakujem pekne. Teraz sme slovo Elena Gentile. Nech sa páči. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Samozrejme, e, zdieľam mnohé z pripomienok, ktoré tu odzneli zo strany spravodajkne. Zdá sa, že toto je veľmi dôležitá e, diskusia, ktorá je nesmierne užitočná na to, aby sme rozšírili nové povedomie tých ľudí, ktorí pracujú na mori. Je dôležitá aj preto, aby sme zabezpečili bezpečnosť ľudí, čo pracuje na mori a zlepšili ich zaškolenie. A to je naozaj veľmi užitočné. A vytvára to aj priestor na to, aby sme pritiahli pozornosť ľudí na ten sektor hospodárstva, ktorému sa táto pozornosti nedostávali a ktorý je predovšetkým sústredený na juhu e, Európy. A tento sektor zaznamenal spomalenie za ostatných rokov a myslíme si, že aj more môže byť tou oblasťou, ktoré môže ponúknuť teraz nové možnosti. A myslím si, že takýmto spôsobom Môžeme vytvoriť nové príležitosti na rast a rozvoj, ale musíme sa postarať o to, aby boli naplnené všetky podmienky na to, aby sa tak e, stalo. A to e, vrátane vzdelávania na tému bezpečnosti. Myslím si, že výbor by mal zabezpečiť urýchlené schválenie e, tohto stanoviska, pretože svet práce ale aj podnikateľský svet e, veľmi pozorne sleduje našu prácu. Ďakujem veľmi pekne za tú správu ešte raz. Ďakujem pekne Anne Gerike, nech sa páči za EKR. Pán Gerike, nie, nehlásite sa? A boli ste na našom zozname ako tieňový spravodajca. Dobre. Dáme slovo pani Zuber za GUE. Obrigada, senhor presidente. Um... Ďakujem pekne za slovo, pani predsedníčka. V zásade by som chcela povedať, že súhlasíme s touto správou. V každom prípade chceme v rámci tejto správy súhlasiť s návrhom rady. Myslím si, že tu nie je nevyhnutné navrhovať nejaký veľký počet zmien Celkovo si myslíme, že pokiaľ ide o tento dohovor a jeho ratifikácia zo strany členských štátov, môže to byť skutočne zásadný príspevok k tomu, aby sa vyriešili otázky týkajúce sa výcviku odbornej prípravy a tým pádom by sa zlepšila aj bezpečnosť eh, námorníkov. Pokiaľ ide o odôvodnenie, tak spravodajkyňa tam spomína niečo skutočne zaujímavé. A síce ide o to, že by vlastne boli pokryté iba stredne veľké lode. To tam skonštatovala a je to zaujímavé, lebo je dôležité si uvedomiť, že skutočne veľký počet lodí v pobrežnom rybolove by vlastne nespadalo pod e, tento dohovor. No a práve tam sú pracovné podmienky, tak povedať, najhoršie. Častokrát je to tak, že je tam zložitý pracovnoprávny vzťah, ehm, nedostatočná ochrana, bezpečnosť, je tam dostatočná kontrola a to potom všetko samozrejme vedie k tomu, keďže teda aj príjmy týchto ľudí sú veľmi nízke, častokrát to vedie k tomu, že proste situácia je komplikovaná, dochádza k nehodám. A žiaľ, sú to častokrát aj smrteľné nehody. A Často to súvisí s tým, že jednoducho tá pracovná doba je príliš dlhá a jednoducho sú tam rizika, má to vážny dopad na život týchto ľudí, ktorí pracujú skutočne za veľmi komplikovaných podmienok a bezpečnosť nie je dostatočne zohľadnená. To znamená, že tieto otázky je dôležité vidieť v istom prepojení so celkovými pravidlami, ktoré sa týkajú tohoto sektoru, všetkých povolaní, ktoré súvisia s námorníctvom, hodnou dopravou, myslím si, že je dôležité toto lepšie vyriešiť, aby títo pracovníci získali možnosť aspoň nejakého minimálno garantovaného príjmu, aby teda mali zabezpečené svoje živobytie, aby teda sa neocitli vo veľkom riziku, lebo žiaľ práve toto častokrát nastáva. V Portugalsku žiaľ máme mnohé problémy, je to neakceptovateľné. Thank you all for... Ďakujem pekne všetkým za to, že ste tu zostali s nami a že ste boli takýto struční v rámci vašich vyjadrení. Teraz by som vás chcel informovať o časovom pláne. A ten je nasledovný schváľovanie na výbore pre zamestnanosť 24. marca, hlasovanie na pléne pravdepodobne v na druhom pléne a lehota pre pozmievacie návrhy, to je najdôležitejšie, 5. marca. Takže v každom prípade ďakujem pekne za vaše príspevky. Akurát by som vám chcel ešte pripomenúť, že pokračujeme po obede o 15. v tejto miestnosti budem mať vypočutie, ktoré zorganizoval náš výbor s výborom pre kultúru a vzdelávanie. Je to teda vypočutie, ktoré sa týka reformy vzdelávacích systémov v Európe ako spôsob boja proti predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky, chudobe detí a nezamestnosti mladých ľudí. Je to jedna z kľúčových tém z hľadiska práce nášho výboru, takže ja by som odporúčala, aby ste sa dostavili, aby ste si vypočuli príspevky mladých ľudí, ktorí sa zúčastnia tohoto vypočutia, ale aj informácie o tých, ktorí úzko pracujú s týmito mladými ľuďmi. Takže opätovne sa stretneme o 15. Zatiaľ ďakujem.